Buenos días, colegas. Hoy tenemos una mañana intensa y muy interesante. Dobrý deň. E, máme zaujímavý program. Najskôr budeme mať e, výmenu názorov s koordinátormi OSN s krajinami pre spoluprácu s Východom a budeme teda hovoriť e, so, so zástupcami OSN. Vítam pani Sultanoglu, ktorá je zástupkyňou generálneho tajomníka OSN a zodpovedná za rozvojové programy OSN a zodpovedná za rozvojový program Európy a nezávislých štátov. Sprevádzajú ju koordinátori z OSN zo šiestich krajín východného susedstva, pán Hars z Ukrajiny, pán Volker z Moldavska, pani Gerčeva z Gruzínska, pán Daniel Sveskot z Arménska, pán Useto z Azerbajdžanu a pán Antonios pred koordinátormi sú e, veľvyslanci OSN v teréne, ktorí koordinujú činnosť OSN a programy rozličných agentúr. Zastupujú E, túto krajinu, e, OSN v tejto krajine vo všetkých smeroch. A pre nás je veľkou cťou oboznámiť sa s hlavnými aktivitami OSN v týchto krajinách. Aká je úroveň spolupráce s OSN a ako vnímajú OSN situáciu v teréne. Najskôr by sme sa chceli zoznámiť so situáciou vo východnej e, Ukrajine vzhľadom na eskaláciu e, vojnových nálad v posledných e, dňoch a takisto aj z hľadiska právneho štátu a e, ľudských, dodržiavania ľudských práv. E, požiadali by sme vás o úprimnú a ak je potrebné aj kritickú, kritické hodnotenie tejto situácie. A takisto aj očakávame upozornenie na prípadné nedostatky a možné zlepšenia. Zaujímajú nás vaše stanoviská k pertinencii politiky susedstva a jej spoluprácu e, s agentúrami OSN. Navrhujem, aby sme postupovali pri výmene navrhov takto najskôr pani Sultanoglu. Mohli by ste nás oboznámiť s aktivitami a s prioritami OSN v celej oblasti e, východného susedstva a potom títo rezidenční koordinátori nás môžu oboznámiť so špecifickou situáciou jednotlivých krajín a následne budeme mať rozpravu. Takže teraz, pani Sultanoglu, dávam vám slovo na 5 a 7 minút. Nech sa páči. Uh, thank you very much, uh, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za tento veľmi milý úvod. Uh, aj za pozvanie eh, k tejto výmene názorov s poslancami Výboru pre zahraničné veci. Som veľmi rada, že môžem teda osloviť členov tohto výboru a že som si vás mohla zavítať spolu s mojimi kolegami. Je pre mňa cťou, že sa s vami môžem stretnúť a poinformovať vás o programe eh, OSN v oblasti eh, rozvoja s východným partnerstvom a že sa môžeme venovať aj eh, kooperácii s Európskou úniou. Pán predseda už spomenul, uviedol 6, respektíve 5 zástupcov jednotlivých oblastí. Náš kolega z Bieloruska žiaľ nemohol prísť medzi nás teraz, lebo sa necíti dobre. Som presvedčená teda, že nás čaká veľmi bohatá, zaujímavá diskusia dnes e, do poludnia o aktuálnych e, témach a partnerstve, ktoré máme v tomto regióne. Jedna z dôvodov, prečo e, sme tu v tak hojnom počte, súvisí s pozvaním, ktoré sme dostali od Kristiana Danielsona, z Európskeho parlamentu, aby sme diskutovali o nové, e, novom strategickom nasmerovaní, ktoré e, Európska únia plánuje pre politiku susedstva. Dnes sa s ním e, neskôr stretnem a budem s ním diskutovať o našich náhľadoch na túto tému. Sme radi, že sme konzultovaní, treba opäť spomenúť programatické obdobia sú spomenuté v konzultačnom dokumente k tejto politike a e, značne sa zhodujú s našimi prioritami v OSN ako trvalá, trvodržateľný rast, e, podpora zamestnanosti, transparentnosť, e, zodpovednosť, prístup k spravodlivosti, ľudské práva, ochrana životného prostredia, klimatické zmeny, posilňovanie práv žien a zraniteľných skupín. Chcela by som spomenúť tri e, e, najhlavnejšie výzvy, e, pokiaľ ide o tieto krajiny a ako sa im venujeme. Poprvé, inkluzívny a udržateľný rast sa dá dosiahnuť iba, ak tento je podložený dobrou prácou pre všetkých, a to vrátanie chudobných a vylúčených tieto eh, pro, problémy sa eh, však eh, žiaľ zhoršovali v dôsledku znižovania cien komodít v Rusku a potom je tam aj vojna v Donbasku a iné socioekonomické problémy. Investície v krajinách európskeho programu susedstva by e, pomáhali zvratiť takéto negatívne e, trendy, je teda potrebné e, pestovať úzke vzťahy s EÚ. EÚ a UNDP spolupracujú pri mnohých rozvojových programoch v Ukrajine a Bielorusku a podporujú implementáciu sociálnych, ekonomických a rozvojových iniciatív prístup vychádzajúci e, z e, komunít, e, ktorý máme aj na Ukrajine, funguje veľmi dobre, tak ako v prípade iných krajín podporil už množstvo iniciatív. Pokiaľ ide o Gruzínsko, EU aj UNDP podporujú malých farmárov, podporujú rozvoj malých družstiev, Takisto podporujeme bioenergetiku a biomasu ako zdroj kúrenia v vidieckých oblastiach. Je to jeden z najlepších príkladov obnoviteľnej energie e, vo veľkom meritku. A tento projekt takisto viedol k tvorbe nových pracovných miest, e, firiem a úplne nových e, priemyselných odvetví. Tento projekt takisto vytvára nové iniciatívy tento e, región e, je geopoliticky e, ešte dôležitejší od vypuknutia krízy na Ukrajine, keď mnohé také zmrazené konflikty ako v Abchádsku, Transnistersku a podobne sa zdá sa znova otvárajú v dôsledku tohto. Pokiaľ je Abchádsko a Transnistersko napriek teda výzvam je tu e, pozitívny e, vývoj, vytvárajú sa tam premostenia medzi e, občanmi. Európska únia tam financuje veľa projektov. Sú to projekty, ktoré idú od ľudí k ľuďom a teda podporujú, naozaj zlepšujú život ľudí a vytvárajú dôveru. V Arménsku iniciatíva na posledovanie práv žien E, pracuje na viacerých úrovniach, e, vrátane s e, verejnou správou, snaží sa tak podporovať väčšie množstvo žien, ktoré by boli zvolené do vyšších pozícií. Takisto sa snažíme e, podporovať e, kapacity v týchto krajinách, e, ktoré sú prepojené s neefektívnou sovietskou byrokraciou a vysokou mierou korupcie. Gruzinsko, Moldavsko a čoraz viac aj Ukrajina ukazujú, že sa tomu treba naozaj venovať Zaoberáme sa víziami týchto e, krajín, nielen teda pokiaľ ide o e, vstup do EÚ, ale ako e, chcú ako krajiny vyzerať, ako budúcnosť si pre seba predstavujú. Takisto je dôležitá flexibilita a zacielená zameranosť a je dôležitejšia kvalita než kvantita jednotlivých inštitúcií. To si treba uvedomiť. Zaoberáme sa tým, ako vytvárať transparentné a silné inštitúcie, ktoré môžu e, ľuďom e, prinášať výsledky. Vzťah medzi e, štátom a občanmi by sa mal zmeniť smerom teda od vykonávateľa moci k poskytovateľovi služieb a pokiaľ ide o vzťah medzi UNDP a EÚ, e, snažíme sa naozaj zlepšovať e, životy stovky e, tisícom ľudí. Viditeľnosť EÚ je, myslím, jednoznačne na špičke. Nedá, nie je možno by rivalizovala s nejakými inými, ktoré sú teraz súčasťou OSN Takisto zviditeľňujeme EÚ aj na úrovni e, miestnych komunít a skutočných e, ľudí. Aj preto e, sa vytvorila táto európska politika susedstva, takže ľudia naozaj vidia, čo konkrétne pre nich EÚ robí. Sme teda v partnerstve a podporujeme univerzalitu univerzálnych hodnôt a programu OSN a e, teraz snažíme sa ukazovať, e, aké dôležité sú v tejto súvislosti naše e, programy, ktoré sú s dosiahnutia týchto cieľov. Myslím, že všetci veľmi dobre poznáte rozvojové ciele, ktoré OSN prijalo trvalo udržateľné rozvojové ciele. O ne sa budeme opierať v budúcnosti. Tie rezonujú v našom novom rámci, ktorý sme vytvorili pre spoluprácu s týmito krajinami. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne a teším sa na diskusiu, ktorá bude aj nasledovať po našich príspevkoch. Muchas gracias, señora Sultanoglu. Ďakujem pani Sultanoglu. A teraz dáme slovo koordinátorom OSN, ale ešte predtým by som vás chcela požiadať, aby ste pánovi Samara Sinchovi, aby ste tlmočili naše želania E, všetkého najlepšieho. Ľutujeme, že tu nie je prítomný a teraz ostatní koordinátori dostanú 3 e, minúty rečníckého času. Pán Walker z Ukrajiny, nech sa páči. Of the uh, European Parliament, uh, thank... parlamentu, ďakujem vám e, za to, že e, sa teraz môžeme stretnúť s rezidentnými koordinátormi UNDP, aby sme s nimi diskutovali o našej spoločnej práci v krajinách e, susedstva EÚ. E, Majdan bol hlavne o ľudských právach, o transparentnom, o transparentnom riadení, o boji proti korupcii na to, aby e, tento e, sľub Majdanu bol naplnený, e, musí vláda nájsť mierové riešenie pre konflikt, venovať sa kritickej humanitárnej kríze. Máme tam 6 tisíc humanitárnych utečencov, máme veľmi veľa vnútorne presídlených ľudí v srdci Európy teda a je potrebné teda vykonávať systemické reformy na Ukrajine a um, to je teda predpokladom pre prosperujúcu Ukrajinu um, vo vnútri Európy. Sme tam uh, veľmi silne prítomní na humanitárnej úrovni uh, pri uh, podpore obnovy komunity, podpore reforiem vo všetkom eh, teda eh, úzko spolupracujeme s EÚ, aby sme čo najrychlejšie eh, docielili pozitívnu zmenu, pozitívne riešenie. Máme tam naozaj pozitívne echo a ja by som chcel vyzvať EÚ, aby naďalej takto aktívne pôsobila v Ukrajine a aj spolupracovala aktívne s OSN. Pokiaľ ide o reformy a um, hospodárskú obnovu, Eh, vo včasnom štádiu. To ide vlastne o tom, aby ľudia mohli eh, čo najskôr opäť eh, začať chodiť do práce, aby opäť našli zamestnanie. Spolu s EÚ a Svetovou bankou máme jeden návrh v objeme 1,5 miliard eur, takže toto je to e, riešenie. Okrem toho ústavné riešenia, e, ústavné reformy, e, reformy spôsobu fungovania štátu, súdnictva a takisto podpora komunít. Máme tu jeden z najúspešnejších programov v tejto oblasti. 2500 komunít na Ukrajine sa takto môže učiť, ako sa zmobilizovať, zomknúť, ako si zabezpečiť svoje vlastné e, zdroje v rôznych e, oblastiach e, od verejnej správy až po ochranu životného prostredia. Vo všetkých týchto oblastiach máme veľmi dobrú spoluprácu s EÚ. Ja by som chcel vyzvať EÚ, aby pokračovala v tejto podpore a spolupráci, ehm, lebo takto sa môžeme opierať napríklad aj o vašu technickú expertízu, agilitu a rýchlosť. Ďakujem, ďakujem pán Volker za takú hutnú informáciu v krátkom čase. Ďakujem. A teraz pani Gerčeva z Moldavska, nech sa páči. Uh, Vážený pán predsedajúci, uh, vážení členovia Európskeho parlamentu a výboru pre zahraničné otázky, som veľmi rada, že tu dnes môžem byť medzi vami a e, som ďačná za príležitosť e, zdieľať s vami e, určité poznatky, ktoré som nazbierala počas mojej práce v Moldavsku. Je tam veľmi diverzifikovaná dynamika, je to príklad krajiny, ktorá je veľmi úspešná na jednej strane, napríklad pokiaľ ide o ratifikáciu asociačnej dohody a FTA. Je to tiež jediná krajina, ktorá má veľmi pozitívne skúsenosti s liberalizáciou víz, avšak nachádza sa v hlbokej politickej e, kríze, e, čo je spojené s určitými vnútornými a vonkajšími e, trendami. Nestabilita aj konflikt na Ukrajine, ekonomické spomalenie hospodárstva v Rusku, čo viedlo k nižšej podpore Moldavska aj teda veľného obchodovania má vplyv na eh, socioekonomickú perspektívu tejto krajiny. Moldavsko teda má pred sebou viacero víziev, ktoré z toho eh, vyplývajú eh, korupcia, kríza bank, bankového sektora, hospodárska kríza, demokratické praktické problémy ako brain drain a silná migrácia, starnúce obyvateľstvo Takisto e, výzvou pre krajinu je e, zamrznutý konflikt v Transnistersku a hlboko rozdelená spoločnosť, ktorá e, nemá nejaký pocit identity. Je potrebné cielené úsilie všetkých rozvojových partnerov v Moldavsku, UNDP spolu s ostatnými agentúrami OSN má veľmi dobrú pozíciu e, a zohráva dôležitú úlohu e, pri e, teda podpore noriem a hodnot OSN aj teda rozvojových potrieb Moldovska. Máme strategické dlhodobé partnerstvo s Európskou úniou v tejto oblasti. Chcela by som vám iba uviezť pár príkladov z tých mnohých projektov, ktoré spoločne máme venujeme sa posilňovaniu inštitucionálnych kapacít a ďalej podporujeme miestne e, komunity, budujeme dôveru a snažíme sa e, zlepšiť živobytie e, miestnych ľudí. Takže napríklad budovanie dôvery, energetika, biomasa, takto sme zlepšili živobytie viac než pol milióna ľudí, vytvorili tisíce pracovných miest, a e, urobili sme cez e, hraničné e, projekty medzi komunitami na oboch stranách riek Nister. Veľmi dobre toto bolo prijaté a teda je to aj vďaka úspešnej kooperácii s Európskou úniou. Veľmi pekne ďakujem pani Ger- Gerčieva a teraz dávam pánovi, slovo pánovi Nilsovi Eskotovi z Gruzinska. Ďakujem. Rád by som sa zameral na úlohu eh, OSN a EÚ eh, e pri eh, boji proti následkom katastrof záplavy, napríklad Gruzínsko, kde chcem vysloviť aj sústrasť obetiam. Tragické udalosti len posilňujú centrálnu úlohu EÚ a ďalších inštancií, hlavne OSN, pri podpory e, trvalo udržateľného rozvoja v rýchlo sa meniacom prostredí týchto krajín. Samozrejme, že teda je, treba utešiť e, rodiny a obete ale e, rozvojové programy pracujú a dovršujú programy, ktoré chcú obnovovať infraštruktúry, cesty, i ďalšie príklady infraštruktúr no, tiež zabezpeky, aby e, e, sa neblokovali e, práce proti záplavám, medzinárodné skúsenosti. Určite viete o týchto e, úsiliach podporiť vyvážený prístup e, pri rozvoji e, záplavových zón pre Gruzinsko. Verím, že všetci máme úlohu v rámci e, podpory infraštruktúr a vlád, aby zodpovedne reagovali e, pri väčších e, rozvojových súvislostiach. Opätovne nám to pripomína, že prírodné katastrofy a konflikty môžu zotrieť za sekundy úspechy rozvoja a nás to, nám to len pripomína, že by sme mali zohľávať e, silnejšiu úlohu i cez susedskú politiku pri povzbudzovaní e, pomoci e, oblastiam e, produ- postihnutých katastrofami pri boji proti e, rizikám a tiež zvyšovať účasť EÚ i OSN i ďalších partnerov pri prevencii konfliktov, pri ich riešení a pri vytváraní dôvery. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Scott. A teraz tam bol koordinátor, ktorý má svoje sídlo v Arménsku. Dobré ráno, vážený pán predseda, vážení poslanci. Teší ma, že dnes môžem hovoriť o Arménsku a o práci, ktorú robíme v spolupráci s EU. Eh, e eh, Arménsko eh, má zavrené, zavreté dve hranice so susedkými krajinami, takisto ekonomické a demografické vízy. Sú to veľmi silné. EU je v najsilnejším partnerom OSN v Arménsku. Máme spoločné hodnoty a ciele. V mnohých oblastiach spolupracujeme, aby to boli uchopiteľné výsledky Vyzdvihnem kvôli časovej tiesne len dva. <clears throat> Hlavnou témou v, e, v Arménsku sú to nielen politické a ľudskoprávne otázky, ale tiež strata, strata ekonomického potenciálu. My sa snažíme pomôcť e, zvýšiť rovnosť mužov a žien. Mnohé snahy však neboli postačujúce. UNDP a EU e pomáhajú s miestno, miestnym samozprávam v snahách o rodovú rovnosť. Náš tým vyskolil tisíc žien, ktoré majú pracovať v miestnych samozprávach a zastupovať spoločnosť. 60% no, z nich naozaj bolo zvolených. Toto môže zmeniť e, profil spoločnosti. Druhá vec sa týka ďalšej výzvy, ako pomôžeme zlepšiť arménskú prepojenosť so zvyškom sveta. Od roku 2013 UNDP a EU pomáhajú e, na prepojeniach a prechodoch e, a z Arménska do Gruzínska, rozvoj obchoda, obchodu výmeny na tejto najdôležitejšej ekonomickej hranice. Nie je to len bezpečnosť, ale aj o rozvoj ľudských e, zdrojov. Na záver snad ešte dodám, že nie je asi na čase teraz sa stiahnuť z Arménska, skôr je na čase ešte kreatívnejšie sa zapájať susedským partnerstvom, aby sme zabezpečili, že ešte viac bude spojená s rodinou civilizovaných spoločenstiev. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Buseto. A na záver tohto zaujímavého okruhu otázok máme pána Antonia Skrop z Azerbajdžanu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia výboru. Azerbajdžan hostí práve prvé európske športové hry. Veľmi úspešne. Nedávne uh, Nedávne znehodnotenie cien e, ropy predstavuje veľké výzvy pre túto krajinu. Je to dôležitý zdroj. Ako už povedali predrečníci, treba nájsť riešenia e, zmrazeného konfliktu medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Mnohé úsilie, e, mnohé, mnohé snahy za oslepšenie situácií sa črtajú. Jedna z nich je poskytnutie verejných služieb, založených na e, elektronickom riadení, poskytovanie sociálnych služieb a v tejto oblasti UNDP spolupracuje veľmi e, úzko s vládami. EU by sa viac, viac mal zameriavať na kvalitu služieb, e, pokiaľ ide o hlavne zraniteľné skupiny, mladí ľudia, ženy, ľudia znevýhodnení, tu sa pracuje na vytváraní pracovných miest pre tieto skupiny a tiež si veľmi vážime to, že EU sa zameriava na vzdelávanie, napríklad profesijné vzdelávanie e, na prospech týchto skupín. UNDP a priority OSN na ďalšie roky sa stretajú veľmi dobre s prioritami EÚ v kľúčových oblastiach, napríklad udržateľný rast, e, dobré pracovné miesta, kapacity inštitúcií, verejné sociálne služby a spravovanie životného prostredia. Hlavne v oblasti vzdelávania vidíme e, dôležité priesečníky v prioritách. S EU vynikajúcov spolupracujeme, so pár programov som spomenul, jeden z nich je, sa týka prístupov týkajúcich sa ekosystémov a odolnosti systémov. Azerbajdžan veľmi chce pomáhať pri boji proti klimatickým zmenám a tiež lokálne samozprávy. To je dôležité pre udržateľnosť. Ďalší program sa týka práce s výborom pre, pre občianskú službu, pre verejnú správu komplexný program výstavby inštitúcií, výborná spolupráca Azerbajdžanu, UNDP, OSN a to je kľúčom k modernizácii krajiny, takže vo všeobecnosti naša spolupráca s EÚ a UNDP je vynikajúca a dotýka sa určitých národných priorít. A vec, na ktorej chceme trošku viac pracovať, to je nie kvantita služieb, ale aj kvalita. Hlavne pokiaľ ide o zraniteľné skupiny. Ďakujem veľmi pekne a som vám e, k dispozícii na otázky. Ďakujem, pán Brok. Brok. Ja chcem poblahoželať pani Sultanoglu a šéfovi týmu pánovi Hasovi k takému disciplinovanému týmu, ktorý nám v krátkom čase podal také dôležité informácie. My, e, poslanci tohto výboru, nie sme takí disciplinovaní. A teraz prejdeme k rozprave. Chceme požiadať e, všetkých poslancov, aby adresovali svoje otázky konkrétnym e, prítomným. Nech sa páči, pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcel povedať, že som veľmi spokojný s tým, že dnes máme E, v našom výbore týchto e, koordinátorov, rezidentov v piatich krajinách východného partnerstva. A táto výmena názorov je veľmi dôležitá, teda medzi nami a medzi týmito e, koordinátormi, ktorí sídlia v príslušných krajinách a ja si myslím, že to je dôležité pre našu spoločnú koherentný prístup, pretože máme spoločné ciele v oblasti rozvoja, prosperity, stability. Nazdávam sa, že my potrebujeme e, venovať veľkú pozornosť politickému fungovaniu týchto krajín. Napokon už sme tu rozoberali správu k tejto téme ohľadne krajín východného partnerstva a v tomto smere naozaj potrebujeme, aby boli podporované tie projekty, ktoré majú za cieľ boj proti korupcii, zvýšiť funkčnosť a transparentnosť inštitúcií, posilniť právny štát, zapojenie občanov do politického života, no a samozrejme presadzovať aj rešpektovanie ľudských práv. V tomto zmysle ja by som e, chcel najskôr sa spýtať, a, ako sa tieto veci prezentujú v Azerbajdžane, pretože E, sme, koordinátor z tejto krajiny hovorí, že európske hry sú veľkým športovým úspechom, ale politicky e, si treba všimnúť to, že zastúpenie EÚ až na malé výnimky, bohužiaľ, rumunský e, premiér tam bol a Bukurešti E, neexistuje predstava o tom, že e, vlastne oni tam tieto hry definujú ako európske. Žiadna politická definícia týchto hier tam nefunguje. Dokonca aj, dokonca aj turecký prezident Erdogan sa nad tým pozastavil, ako to môžu byť európske hry, keď sú tam nie, neprítomní e, európsky vodcovia. Takže e, zaujímali by ma otázky spojené s ľudskými právami v Baku. E, Tiež mám otázky na zástupcu pani Gierčieva, ktorá sídli v Moldavsku ohľadne Podnesterska, ako to vyzerá v Podnestersku, aké sú ťažkosti, s ktorými tá, sa tam stretáte a či mm, e, máte pod dohľadom aj rumúnskofónnu e, komunitu v Podnestersku aké sú, aká je tam situácia, napríklad voľby, pozorovateľské misie vo voľbách, lebo my vieme, že ruskí milicionári nás tam zablokovali a všeobecnejšie by som chcel vedieť, ako financujete vy to podnestersko vo vzťahu k zvyšku Moldavska. Pán Valker k Ukrajine, ak dovolíte, ja viem, že existovalo veľa projektov na Kríme a na terajších separatistických územiach. Máte nejaké projekty, ktoré v týchto regiónoch napredujú, pokračujú? A potom, aký je vzťah medzi reformami a vojnou, lebo ste hovorili, že sú tam potrebné reformy, ale ľudia na Kríme naozaj majú nejaké reformy? Toto je problém, alebo je to okupácia? Lebo ľudia tam ozaj očakávajú reformy? Alebo vojna je tou absolútnou prioritou? To je trošku tak, mm, smer mojej otázky. Ďakujem, pán Preda. Takže teraz dávam slovo e, našim hostom. Uh, prvom rade chcem opätovne privítať pani Sultanoglu v AFETE, predstaviteľov eh, UNDP v krajinách východného partnerstva. Vážim si vaše eh, slova, váš briefing, vaše partnerstvo, ktoré je v centre aktivít eh, UNDP. Veľmi dobre, že ste neustále prítomní a že aktívne spolupracujete v množstve oblastí s našimi e, predstaviteľmi v teréne. Mám všeobecnú poznámku pre pani Sultanoglu, aby sme pochopili snáď, aký je všeobecný rozpočet e, OSN a UNDP v krajinách východného partnerstva, aby sme porozumeli, ako táto humanitárna pomoc, sociálna inklúzia, lokálne komunity a tak ďalej, ako to vlastne funguje, a aké dobré sú tie spoločné snahy. A, a druhý potom bod, ako Chorvát si veľmi vážim úlohu OSN, pretože to organizácia veľmi pomohla reintegrovať teritorium mojej e, krajiny do ústavnoprávneho poriadku pred 17 rokmi. Väčšina z vás pracuje priamo v krajinách, kde teritoriálna integralita vlastne nie je zabezpečená a navrhujem, navrhoval som to tiež v kontexte nedávnych správ o susedskej politike. Dobré príklady ako jediný e, na plne úspešná misia tranzičná administra pre východnú Slavóniu za rok a pol dokázal nastoliť politickú vieryhodnosť a reintegrácia teritórií do mojej vlastnej krajiny. Táto skúsenosť by mala byť niečím na vašom každodennom programe. Či je to Ukrajina, Moldavsko, Gruzinsko. Na tom sa dá stavať pre všetky tieto krajiny v rámci medzinárodného spoločenstva. Mikins. Ďakujem a teraz Srunáš Latvijský. latviski. Man ir koordinátor. uh, Eh, budem hovoriť polotyšsky a mám otázku eh, pre koordinátora zodpovedného za Bielorusko. Som prvým podpredsedom pre delegáciu spoluprácu s Bieloruskom v Európskom parlamente. Vy viete, že tento týždeň budeme mať návštevu Bieloruska a moja otázka je, aký je váš názor aké zmeny by sa mohli udiať v Bielorusku, pokiaľ pred blížiacimi sa prezidentskými, prezidentskými voľbami máte e, dojem, že demokratizácia, atmosféra demokratizačná v tejto krajine, pokiaľ ide o, o média alebo mimovládne organizácie, máte dojem, či, že tu zaveje nejaký nový, nový vietor? Muchas gracias y ahora preguntaré yo. Ďakujem. A ja teraz za GUE NGL sa pýtam pána Walkera. E, vieme, že tu máme rozličné názory, aj keď náš názor nie je väčšinový, ale predsa len si myslíme, že v Ukrajine došlo skutočne e, k presunu moci a nás nepokojujú vnútorní utečenci. Z, nepokojuje nás extrémna pravica, pravý sektor, e, ktorý e, zrejme tam spôsobuje problémy rozvoju krajiny. A teraz pani Rozbiller. Señora Rozbiller. Rozbiller. Thank you, Chair, and also thank Ďakujem. Všetkým vám ďakujem za vaše vyjadrenia. Moja otázka sa týka e, zmrazených konfliktov a za zástupca OSN z Arménska a Azerbajdžanu povedali ste, že sú tam určité projekty, máte určité cezhraničné projekty, kde spolupracujete spoločne? A potom, pokiaľ ide o Gruzínsko, rada by som vedela, či máte... Je tu problém, že e, gruzínsky farmári e, žijú na jednej strane tejto administratívnej e, hranice v Abcházsko a Osecko, ale ich polia, plochy sa nachádzajú na druhej strane. Ako sa riešia tieto problémy teda pozdĺž administratívnych hraníc. Ďalej otázka týkajúca sa ľudských práv. Pán Preda už hovoril o Azerbajdžane a rada by som doplnila e, nasledovné. Povedali ste, že sú tu veľmi úspešné športové hry. Možno sú úspešné v tom zmysle, aby ukázali Eh, Azerbajdžan v žiarivých farbách, ale nie sú eh, úspešné po, z nášho pohľadu. I mnohé iné analýzy to hovoria, že tieto hry eh, vedú ešte k väčšej miere porušovania ľudských práv, osobitné práva napríklad, obmedzujúce e, e, reportáže miest, zo strany miestných žurnalistov. Takisto pokiaľ ide o politických väzňov Rada by som teda vedela, ako vidíte zlepšenie ľudskoprávnych e, otázok v Azerbajdžane. Ďakujeme slovo, pán Kukan. Ďakujem. Vítajte, srdečne vás vítam. E, vítam pani Sultanoglu i ďalší e, koordinátori OSN v partnerských krajinách na východe. Prišli ste naozaj vhodne, minulý týždeň, tento týždeň sa rozhodol hlasovať o európskej susedskej politike. Ja som tam spravodajcom. Teším sa na vaše diskusie, diskusie s vami popoludní, pokiaľ ide o dynamiku EÚ e a OSN UNDP. Jedna otázka sa týka existujúcich partnerstiev medzi EÚ ako jedn, jednou z hlavných darcov a UNDP a e, vo, východných, v krajinách východného partnerstva. Kde by sa dala spolupráca zlepšiť, nie je moja otázka. Tiež, ako budeme komunikovať naše úsilie. Jedna e, živo otázka počas prípravy správ bola otázka visibility, viditeľnosti. Myslím si, že musíme byť oveľa aktívnejší pri demonstrovaní našich aktivít, aby ľudia lepšie vedeli, čo Európska únia je, čo robí a ako by mohla pomôcť. Nie všetci sa domnievali, boli tohoto názoru, takže zaujímajú ma vaše názory. Takisto pokiaľ ide o, o opatrenia, ktoré majú e, vytvárať dôveru v Abcházsku, Osecku a Zadnestersku, kde poracuje UNDP, kde sú hlavné rozdiely a kde e, dosahuje UNDP výsledky lepšie. Ďakujem, pán predseda. Bol som kratší než dve minúty. Eh, Ďakujem, pán Carver. Thank you, President. I'd be very interested to hear uh, any comments on Azerbaijan's quite unique. Uh... Um, myslím, že to bola dosť jedinečná pozícia, pretože tu máme osobitné vzťahy s Izraelom. Uh, je to krajina blízko Iránu šíti. Máme tu tú známu situáciu na Blízkom e, východe, takže e, zaujímala by ma váš prístup e, v, celom tomto kontexte mieru na Blízkom východe. A na záver tohto okruhu otázok pán Peterle. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. za, ďakujem vám za váš úvod a za vašu prácu v regióne. OSN a EÚ e, spolu spolupracujú, to je veľmi dobré e, a dôležité, lebo vychádza, naša spolupráca vychádza zo spoločných hodnôt a môže táto spolupráca priniesť pridanú hodnotu. Avšak budeme konfrontovať naďalej pri našej práci s výzvami. Je veľmi veľa nepredvídateľných e, okolností a udalostí. Jeden z našich spoločných cieľov je lepšie riadenie, good governance. Bez toho e, nebudú reformy úspešné. Zajímalo by ma následovné ako by sme mohli eh, podporiť ďalší vývoj smerom k dobrému riadeniu? Čo ukazujú vaše skúsenosti? Ďakujem a teraz na odpovede na otázky. Eh, Vzhľadom na to, že máme čas, aby jednotliví er, koordinátori ktorí sídlia v týchto krajinách eh, v tom istom poradí odpovedali a na záver E, dostane slovo pani e, Sultanoglu, lebo bola tam otázka o Bielorusku, e, takže nech sa páči, pán Volker, dávam vám slovo. So, there was a couple of questions direct... Viacero otázok, to bolo pre mňa. Prvou bola otázka vzťahujúca na Krym. Je dôležité, že voľné zhromaždenie OSN prijalo uznesenie, ktoré rešpektuje teritoriálnu integritu Krymu pred krízou čo znamená, že Krím je okupovaným územím podľa, tejto, podľa tohto uznesenia. OSN nie je vítané pracovať na Kryme, nechcela sa to ani e, Ukrajina, ani e, Rusko. Sú preto špecifické dôvody. Nebudem zachádzať do detajlov, mohol by som, ak by vás to špecificky zaujímalo, ale v zásade tam momentálne nepôsobíme. Ale máme tu uznesenie, ktoré rešpektuje teritoriálnu zvrchovanosť, e, teda integritu tohto územia. E, v e, východnej časti Ukrajiny v Donbásku fungujeme, toto územie sa vzťahuje, teda naň sa vzťahuje teda mierová dohoda, Rusko nechce nič iné, Tiež e, súvisuje teda za e, situáciu jedného štátu, takže situácia v Donbasku a na Kryme e, sú si navzájom silne odlišné. A teda ukrajinská vláda sa musí zaoberať krízou v oblasti bezpečnosti, reformami sa musí zaoberať hospodárskou krízou, musia sa venovať naozaj všetkým tým faktorom zložkám, nemajú na výber. To by samozrejme bola obrovská výzva aj pre každú inú krajinu v Európe a preto je podpora EÚ naozaj kriticky dôležitá. E, z môjho pohľadu naozaj nie je to pre nich jednoduché, môžeme diskutovať o detailoch, ale e, prezident Porošenko je naozaj e, zasadený bojovať postupovať na týchto troch frontoch a teda je tu solidarita v Ukrajine, aby sa postupovalo ďalej vo všetkých týchto troch oblastiach a preto je aj vítaná pomoc OSN v tejto sfére. Pokiaľ ide o vnútorne presídlených, musíme tu nájsť e, citlivú rovnováhu, e, teda reagovať na humanitárne požiadavky, e, ktoré tu sú, ale veľmi rýchlo e, prechádzať smerom k e, obnove, rýchlej obnove, takže pod, podpora e, pracovných miest, e, normálneho bežného života. Spolupracujeme s EÚ eh, e a eh, Svetovou bankou, aby sme eh, k tomuto dospeli. Toto je, myslím, tá skutočná reakcia, ktorú potrebujeme z našej strany. Takáto obnova je samozrejme oveľa zložitejšia než len humanitárna pomoc. Nechceme spadnúť do tejto pásce, podporovať dlhodobo, teda humanitárne túto populáciu. Treba naozaj sa zasadiť za dlhodobú obnovu a potom ste sa spýtali na politickú stabilitu, ak som to správne pochopil. Treba len povedať, že koalícia na Ukrajine je e, veľmi e, e, zraniteľná, sú samozrejme špecifické dôvody, ale premiér a prezident, pokiaľ ide o ich spoluprácu, chcem len vyjadriť môj optimizmus, že táto tu naďalej bude. Ďakujem, pán Walker. And I will... Ďakujem E, e, za otázky a ja budem teraz špecificky reagovať e, na tie, ktoré sa vzťahovali na Moldavsko, pokiaľ ide o Transnistersko. UNDP je jedným z mála rozvojových partnerov, ktorí majú prístup na toto územie a sme za to veľmi vďační miestnym orgánom. Máme tam dva projekty, ktoré spolufinancuje aj Európska únia, opatrenia na podporovanie dôvery a energia a biomasa. Je dôležité vedieť, že v rámci týchto dvoch projektov e, sme dosiahli veľa konkrétnych výsledkov a počas e, štvrtej fázy tohto projektu budovania dôvery e, sa implementujú nové projekty 50 na jednej strane, 15 na druhej strane rieky. Takže tieto iniciatívy sú veľmi vítané miestnymi komunitami aj de facto e, orgánmi a máme prístup do každej dediny a komunity, kde e, takéto potreby boli identifikované. Veľmi úzko spolupracujeme s Európskou komisiou v tejto oblasti. Znala tu potom otázka o viditeľnosti a ja musím povedať, že viditeľnosť je proces, nie e, samotný cieľ. Vyžaduje si to e, kontinuálne úsilie a je to teda niečo, čo je dôležité a myslím, že sa nám to podarilo ehm, dosahovať, e, pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia e, tých, ktorí dostávajú podporu zo strany Európskej únie, snažíme sa im vysvetľovať, že aká je hodnota za to, že dostávajú túto podporu majú naozaj e, značné príležitosti e, e, týmto zvyšovať svoju bezpečnosť, prosperitu a tak ďalej. Zaznela tu otázka v súvislosti s dobrým riadením a ako môžeme zabezpečovať, aby tam bola funkčná demokracia, dobré riadenie Musím povedať, že toto je niečo, čo sa nedá e, vynútiť zvonka. E, treba do toho vrásť, to zmena musí e, prísť zvnútra. A tu je dôležitý prvok, teda podporovanie občanskej spoločnosti. Bez silnej, fungujúcej, živej občanskej spoločnosti je ťažké zabezpečiť dobré riadenie a efektívnu demokraciu. Ďakujem. Scott. Ďakujem, pán Scott. Thank you very much. Um, I'll... Ďakujem veľmi pekne. Budem sa venovať trom hlavným e, bodom, e, ktoré boli teda nasmerované mne. E, takže administratívne hranice Srbsko a Gruzinsko. Táto otázka sa vzťahovala na programovú pomoc pre farmárov, ktorí sa nachádzajú aj na druhej strane línie Týka sa to aj otázky, e, základnej otázky slobodného e, voľného pohybu. To súvisí aj so zdravotníckými otázkami, so prísobom k vzdelávaniu, navšťovaniu e, rodinných príslušníkov. Podľa Vysokého komisára pre ľudské práva toto je jedna z najťažších dosiahnutelných oblastí vo svete, takže sú tu fyzické a nefyzické prekážky pre mobilitu a teda musíme kontinuálne pracovať eh, na tom, aby obe strany rešpektovali medzinárodné dohody, aby tieto bariéry sa odstraňovali. Avšak pokiaľ ide o eh, systém eh, úprav, ktoré môžeme urobiť, tu by som chcel spomenúť niektoré z úspechov, e, ktoré sme zaznamenali, napríklad v oblasti podpory dôvery. Máme tu napríklad projekt, e, ktorý nazývame Kobam, e, Ide o podporu bývania. Tento projekt je systematicky podporovaný už 5 rokov zo strany EÚ. Bol veľmi dôležitý pri budovaní dôvery v Abcházku, v východnom, aj pokiaľ východné a západné Abcházsko a aj e, konfliktov s Gruzínskom. Tento projekt e, zvýšil e, možnosti miestných mimovládnych organizácií. A je dôležité zdôrazniť, že tento program OSN a EÚ je ešte stále jedným z mála medzinárodných projektov, ktoré majú naozaj podporu miestnych mimovládnych organizácií aj v Osecku kde ešte stále vládne veľká nedôvera eh, voči eh, ľuďom, ktorí prichádzajú zvonka, mohli by byť eh, považovaní za špionov. Európska únia treba povedať, že má tu veľmi dobrú, veľmi vysokú mieru dôvery. A my samozrejme sa teraz staráme o viditeľnosť EÚ. A potom tretia otázka týkajúca sa Gruzínska Úloha EÚ v oblasti podpory dobrého riadenia a vládnutia súvisí s tým, čomu to musíme čeliť. Je dôležitý je ekonomický rozvoj, politika, ktorá by umožnila dlhodobý prístup k trvalodržateľnému rozvoju ak sa budeme vla, e, e, venovať nielen v Gruzinsku, ale e, všade v tomto regióne dlhodobo, tak budeme úspešní z môjho pohľadu. Pán Buseto, ďakujem pekne k tej otázke našej práce v oblastiach zmrazených konfliktov. OSN v Arménsku nemá mandát pracovať na Hornom Karabachu podporujeme e, Minskú skupinu, e, ako len môžeme, ale e, nemáme konkrétne aktivity priamo na území Náhodného Karabachu. Pokiaľ ide o otázku dobrého riadenia, to je naozaj zásadne dôležitá otázka pre Arménsko, celkom určite je sledobodom našej práce a našej práce s Európskou úniou. Bojujeme proti korupcii. Trošku som už toho povedal na túto tému, podporu napríklad žien na, už o tej najnižšej úrovni. my skočili e, takisto demografickým výzvam 1% populácie opúšťa každý rok krajinu kľúčovou výzvou pre nás je, aby obzvlášť mladí ľudia v krajine ostávali a e, zainteresovali sa do riešenia problémov, ktoré má krajina. Takže snažíme sa podporovať e, participatívnu demokraciu napríklad spolu s Európskou úniou a podobne Takisto tu máme programy týkajúce sa ľudských práv, tiež v priamom partnerstve s EÚ. Tieto projekty e, začnú bežať v budúcich mesiacoch a budeme sa venovať e, mnohým aspektom ľudských práv v Arménsku. Ďakujem. Nech sa páči, pán Brok. Um, thank you. Yeah, indeed, uh, European Ďakujem pekne. Samozrejme, je tu veľká e, pozornosť momentálne, e, ktorá sa venuje tomuto, e, tomuto regiónu. Ja som mala trošku takým vonkajším pozorovateľom, takže viem, že sa tomuto venuje veľká pozornosť, ale chcel by som spomenúť tú pozitívnu časť, že je, je dosť veľa atletov z Arménska, ktorí participujú na tejto športovej iniciatíve, takže to je veľmi dobre, pozitívne. A pokiaľ ide o otázky týkajúce sa ľudských práv, obzvlášť teda e, občianská spoločnosť a média, OSN aktívne spolupracuje napríklad s komisárov pre ľudské práva, e, napríklad e, v oblasti UPR a chceme podporovať krajiny v tejto oblasti, takisto zaoberať sa ďalšími krokmi ktoré by mali e, v tejto súvislosti nasledovať. Pred e, pár týždňami e, sa vlády stretli v Ženeve aj s nami zaoberali sme sa otázkami práv žien a budeme ďalej tie všetky tieto témy sledovať. Takisto pracujeme na témach vzťahujúcich sa práva žien, násilia voči ženám, Spolupracujeme eh, silne s výborom pre ženy, rodiny a deti v tejto súvislosti. A pokiaľ ide o eh, zamrznuté konflikty, nemáme eh, tu konkrétny mandát, ale zároveň máme tu projekty s Arménskom, Gruzinskom, Azerbajčanom a Gruzinskom. Takže nepriamo um, tieto krajiny z toho profitujú a veľa, oveľa viac by sa toho mohlo ešte diať. Spomenula sa tu aj otázka Izraelu. E, nepôsobím takto v geopolitike, ale e, viem, e, že židovská komunita v Azerbajdžane má veľmi dobrú pozíciu. Krajina podporuje aktívne toleranciu a mierové spolunažovanie, takže židovské skupiny a ostatné náboženské skupiny a menšiny sa tam cítia záležitosti doma. Azerbajdžan je tiež e, aktívny pri organizovaní medzinárodných stretnutí, vzťahujúcich sa na toleranciu a odlišné kultúry. A tu by som chcel to ponechať. Samozrejme spolupracujeme úzko aj s delegáciou EÚ v Azerbajdžane a diskutujeme spolu o e, takýchto otázkach Venujeme sa tomu, ako by sme e, mohli spolu čeliť e, niektorým e, výzvám, ktoré pred nami sú. O, a prekročil som trošku 3 minúty času, ktoré som mal. Ďakujem. Ja neviem, že či ešte pred pani Sultanoglu ešte si želá vystúpiť pán Has. Nie, tak dávam slovo pani Sultanoglu, nech sa páči. Um, uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem e, váženým poslancom za veľmi stimulujúce otázky a záujem, ktorý ste ukázali, e, pokiaľ ide o e, našu aktivitu a našu spoločnú prácu. Veľmi si to vážim. Chcem sa venovať pár takým všeobecnejším otázkam naši zástupcovia e, za jednotlivé krajiny vám myslím už popísali trošku prácu, ktorú vykonávame e, konkrétne v jednotlivých krajinách, ale môžete nás samozrejme aj kontaktovať pomocou nášho kontaktného pracovníka tu v Bruseli, UNDP, je na vrchu e, indexu transparentnosti, takže všetky informácie, ktoré e, e, potrebujete, by mali byť aj verejne prístupné. A ešte spomeniem aj niektoré otázky v zastúpení teda kolegu, ktorý je chorý. Myslím, že väčšina e, kolegov sa zhodne, že e, tu môžeme vnímať e, čoraz väčšiu otvorenosť, čoraz väčší záujem zo strany vlády, pokiaľ ide podporu demokratizácie, dobrého riadenia a otázok ľudských práv. A Vyšlo to aj z pochopenia, že ľudské právy nemali byť v domene e, zahraničných vzťahov, ale malo to byť niečo iné. Takže my sme veľmi e, zapojení do tohto dialógu, ale musím povedať, že tento dialóg e, nie je niečo, čo iba teraz začalo. Už sme na tom dlho pracovali. A v konečnom dôsledku je to proces. Neudejú sa tu zmeny medzi dnešným dňom a oktobrom, ale naozaj môžeme to zaznamenávať určitý pohyb, určitú zmenu k lepšiemu. Kolega za Azerbajdžan už spomenul túto univerzálnu revíziu, pokiaľ ide o ľudské práva, to je nástroj OSN, takže my využívame takéto druhy nástrojov ako východiska samozrejme Azerbajdžan pristúpil k dohovoru o ochrane e, ľudí s e, postihnutím a e, aj takýmito spôsobmi spolupracujeme na ochranu ľudských práv. Priamo, nepriamo už sme naozaj veľa rokov v krajine prítomní pomocou viacerých projektov, napríklad pokiaľ ide o HIV, AIDS, tam je tiež komponent občianskej spoločnosti a teda je tu teda prvok podporovania schopností. Spolupracujeme s novinármi. Sme teda v skorom štádiu, je to e, proces, ale myslím, že sme naozaj e, na veľmi dobrej ceste. A pokiaľ ide o financie e, v regióne, je to teda región západného Balkánu, vrátanie Albánska, Kaukaz, a tých 5 e, stredoázijských e, krajín plus Turecko a potom tam máme ešte aj e, partnerstva na Cypre, partnerstvo z USA a EÚ. Ak sa na to teda pozriete, je to región krajín s stredne, stredne vysokým príjmom, takže nemáme teda nejak nadmieru veľa zdrojov a preto musíme e, pracovať e, s inými partnermi. EÚ je jedným z našich najväčších partnerov v tejto e, oblasti. A potom sú tam aj určité bilaterálne vzťahy, nie je ich veľa z dôvodov, ktoré som spomenula. A potom tam máme fondy pre osobitné účely, napríklad eh, HIV, AIDS, životné prostredie a veľa eh, je toho na eh, vládach, pretože domáce zdroje sú naozaj veľmi dôležité z, finančných, z finančného pohľadu aj pokiaľ ide o pocit vlastnenia jednotlivých programov a iniciatív. Máme určite rozpočet pre naše e, priority, okrem toho, ktoré chceme, aby sa realizovali. E, z finančného pohľadu e, tá obálka bola 370 miliónov dolárov, myslím. Tento rok očakávame približne 400 miliónov dolárov, ale veľká časť toho vychádza za partnerstiev, ktoré som spomenula a pokiaľ ide o distribúciu medzi východných e, e, svetov a ostatných, e, diskutovali sme o tom práve s kolkám Janom Harestom, je to približne tretina, ale to je tak skôr náhodne, nie je to nejako jasne rozdelené. A ako sme o tom diskutovali v prípade Bieloruska, ale aj kolegovia už v otázku zareagovali. Máme tu e, tiež viacročné e, programy pre jednotlivé tieto krajiny, až teda na výnimku Ukrajiny a Moldavska, všetky krajiny e, v regióne východného partnerstva tu majú nové programy na roky 2016 až 2020 a tam podporujeme tie priority, ktoré máme, pokiaľ ide o naše fungovanie v týchto krajinách. Takže tak vo všetkých prípadoch tam máte trvalý udržateľný rozvoj, zamestnanosť, sociálna inklúzia, energetika, životné prostredie a určite tam nájdete dobré riadenie. Takže tento programový proces je tiež príležitosťou pre nás, aby sme toto podporovali. A jedna e, zaujímavá vec, e, e, rozvojová agenda po roku 2015, E, je teraz naozaj svetobodom našich aktivít a preto sme vykonali v tomto regióne e, sondovania, mali sme tam veľmi dobrú e, účasť na našich konzultáciách, fórach s občanskou spoločnosťou, s akademickou obcov. Pýtali sme sa ľudí, čo by si v budúcnosti želali a čo sme počuli od ľudí, nezávislo od toho, v akých krajinách. E, boli e, hlavne tri veci, aj keď v inom poradí, ale tieto, tieto, tieto troch tri boli stále rovnaké. Ľudia si želajú pracovné miesta, kvalitné e, služby v oblasti vzdelávania, bývania a ľudia si želajú zodpovedné vlády, ktoré by boli úprimné. Takže týmto sa bude zaoberať aj naša nová politika a v tom spočíva aj naša zodpovednosť, aby sme pomohli ľuďom dosiahnuť tieto ciele. Pokiaľ ide o naše partnerstvo s Európskou úniou, ako som už spomenula, jeden z našich hlavných partnerov, dlho, je to dlhodobé partnerstvo aj z globálneho pohľadu, a na čo sme sa v posledných rokoch sústredili, obzvlášť bolo, aby sme z tohto partnerstva urobili naozaj strategické partnerstvo, takže e, nie len partnerstvo na úrovni jednotlivých projektov, ale partnerstvo ehm, ešte na vyššej úrovni toho, čo v tomto kontexte treba robiť, takže takéto e, spoločné zainteresovanie na miestnej úrovni, úrovni jednotlivých krajín, e, Eh, delegácie v týchto krajinách, stretávanie sa teraz s delegáciou EÚ, preskutovávanie jednotlivých programov pre dané krajiny, alebo aj nástrojov, ktoré OSN alebo EÚ majú k dispozícii v oblasti programovania. Takže máme tu naozaj zainteresovanosť na viacerých úrovniach. Uvedomujeme si, že každé partnerstvo, ktoré z EU máme, musí prinášať pridanú hodnotu. Sme si vedomi eh, záujmu členských štátov EÚ už je e, spolupracovať, to je pochopiteľné, ale takisto sa zasadzujeme aj za to, že to, čo e, prinášame do tohto partnerstva, je naozaj rozmanité, pretože, ako som už povedala e, úvodom, je to prepojené aj s neutralitou a globálnym pozicionovaním OSN ale aj s hodnotami, ktoré EÚ eh, e podporuje. Sú to univerzálne eh, hodnoty súvisiace s ľudskými právami a rozvojom. Takže toto myslím je dosť zrejme. Pokiaľ ide o viditeľnosť, opäť, aby som bola veľmi úprimná, v minulosti sme až tak e, e, silu nepodporovali, e, napriek nášmu najlepšiemu úsiliu viditeľnosť EU, ale teraz to veľa lepšie chápeme a z našich nedávnych aktivít sme pochopili, E, že tam sa e, toto zlepšilo a naozaj s vami súvisím. Viditeľnosť nie je len iba o e, nejakých zástavkách, o, o, o reklame, ale o tom, aby príjemcovia pochopili, že ide o príspevok EÚ k pozitívnym zmenám, ktoré ľudia vnímajú v svojich životoch. Takže táto viditeľnosť naozaj musí byť centrom všetkého, čo sa tam deje a e, príjemcovia, konkrétne ľudia, musia pochopiť, že to je to, čo dostávajú e, od partnerstva z EÚ a teda od EÚ. A myslím, že bude veľmi dôležité, e, pokiaľ ide o túto tému, docieliť určitú flexibilitu, rýchlosť, pri tom, ako sa veci spolupracovať. Je tam teda viacero úrovňov, úroveň politík, centrálna úroveň, Ehm, rozhodovanie na e, vyššej úrovni, ale ľudia e, e, dolu v teréne tomu často nerozumejú. Takže ako toto zmeniť, ako ľuďom čo najrychlejšie priniesť teda niečo konkrétne. Tým sa zaoberáme aj na programatickej úrovni, v úrovni implementovania musíme naďalej mm, zlučovať naše úsilia, aby sme docelili čo najlepšie výsledky pre ľudí napokon. Takže ďakujem veľmi pekne za e, toto dlhé zhrnutie z mojej strany. Veľmi pekne ďakujem. Sme veľmi spokojní nie len s kvalitou vašich informácií, ale aj s vašou fundovanosťou a prajeme vám veľa úspechov v tejto vašej práci, ktorá je taká potrebná a E, opakujem, že zástupcovia OSN budú mať vždy otvorené dvere. A teraz budeme mať do pol jedenástej prestávku. Ďakujem. That no, no, no. Vamos a comenzar con el siguiente punto. No a budeme pokračovať v našom programe ďalším bodom. Teraz eh, mám tu čest privítať eh, zástupcu generálneho tajomníka OSN eh, Filipa Dust Blazy, ktorý je zodpovedný za rozvoj a je predsedom UNAID, to je organizácia, ktorá bojuje za zvýšenie financií na zabezpečenie E, väčšieho prístupu e, postihnutých ajcom, maláriou a tuberkulózou e, v krajinách, v chudobných krajinách, aby im zabezpečili prístup k liečeniu týchto chorôb. My sme veľmi radi, že máme túto spoluprácu s OSN, pretože OSN je našim neodmysliteľným partnerom v týchto témach. A za posledné týždne sme mali príležitosť stretnúť dve dôležité osobnosti OSN, pán Kimúna a pána Kutesu, ktorý je predsedom e, valného zhromaždenia a obaja zdôraznili potrebu e, väčšej spolupráce, e, pokiaľ ide o tie najväčšie výzvy, najmä e, v prípade tých navzájom prepojených problémov, ktoré môžeme riešiť spoločne. Rok 2015 bude veľmi dôležitý pre E, OSN a to bude zároveň dobrá príležitosť k tomu, aby všetci účastníci zo všetkých krajín si uvedomili, že udržateľný rozvoj a imigrácia sú navzájom prepojené, že ľudské práva a boj proti terorizmu a extrémizmu sú lepšie chránené, ak sa podporuje e, udržateľný rozvoj. A to si vyžaduje veľmi ambiciozne prostriedky, E, na plnenie agendy POST 2015. To si vyžaduje dodatočné financie a príslušnú zodpovednosť. Vy ste prišli medzi nás, aby ste sa s nami podelili o vaše názory, pokiaľ idete to spoločné priority OSN a EU. Odovzdávam vám slovo na 10 minút a potom budeme pokračovať e, diskusiou s členmi nášho výboru. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda, dámy a páni poslankyne a poslanci. Najskôr by som vám chcel poďakovať e, za toto pozvanie. Ja si pamätám, že som bol e, v rokoch 1989 93 poslancom Európskeho parlamentu a ja si mimoriadne túto organizáciu cením. E, Pobýval som tu krátko, ale stačilo mi to. A teraz ja e, dúfam, že téma, ktorú budeme dnes riešiť, je možno e, tém, témou číslo 1 svetovej medzinárodnej politiky. Prezident Lula, keď bol prezidentom Brazílie, zvykol hovoriť, že e, to nie je v Iráne alebo v Južnej Koreji, kde existujú tie najväčšie rizika atom, atomové rizika. Najväčším atomovým rizikom vo svete je hlad a extrémna chudoba. A keď sa dnes pozrieme na to, čo sa deje v Stredozemnom mori alebo v ďalších moriach, ale e, Stredozemné more sa nás najviac týka, tak vidíme tisíce a desať tisíce ľudí, e, ktorí na veľmi slabých plavidlách sa snažia vylodiť alebo doplaviť do Grecka alebo do Talianska a riskujú tým vlastné životy. A bohužiaľ, musím vám povedať, že som často šokovaný, keď počujeme európskych zodpovedných politických činiteľov, ktorí hovoria o boji proti imigrácii a hovoria, že keď my budeme pri moci, tak už skoncujeme s imigráciou. Myslím si, že to je veľmi ťažké povedať niečo také, ako chceme zastaviť desa, desiatky miliónov ľudí Ideálne by bolo poskytnúť to, e, čo sa nazýva svetový majetok a poskytnúť z neho e, vere, tej, tej, tomuto obyvateľstvu. Čo to je? To je e, pitná voda, strava a samozrejme to je aj právo na zásadné lieky, na očkovanie, na vzdelávanie a na e, hygienu. To sú Týchto 5 bodov je potrebných, ak chceme rozvíjať privátne e, ekonomické programy, ale keď nemáme spojených tých, splnených týchto 5 požiadaviek, tak nemôžeme rozvíjať nič. A v tomto kontexte vidíme, že je tu 1,5 miliardy ľudí, ktorí e, E, zarábajú menej ako 25 dolárov za deň a títo ľudia, 2,5 dolára na deň a títo ľudia nemajú prístup k týmto majetkom a keď si zoberieme tento nástroj, tak títo ľudia si uvedomujú, e, aké bohatstvo existuje niekoľko kilometrov od nich. A to potom vedie k explozívnej situácii tak v oblasti migrácie, ako aj v oblasti extrémizmu, E, ktorý sa vlastne živí práve touto beznádejou. To je moja prvá poznámka. Druhá poznámka je, že e, krajiny darcovia, to znamená, že krajiny OECD, to sú krajiny, ktoré sú postihnuté ekonomickou krízou a finančnou krízou, ktorá dosahuje značné rozmery. Eh, dovolte, aby som vám dal jeden príklad. Eh, rozpočty sa schvaľujú čoraz častejšie, extrémy narastajú. V ľuďoch narastá nespokojnosť. A keď im hovoríme, že dáme viac ľuďom, ktorí sú 4-5 eh, tisíc kilometrov vzdialení odtiaľ, povedia, ale my máme ťažkosti, tak vidíme, že rozvojová pomoc klesá okrem severných krajín EÚ E, po, e, pomoc rozvojovým krajinám sa naozaj znižuje a máme tu nožnice, ktoré sa otvárajú, narastajú potreby a aby sme bojovali proti extrémnej chudobe a proti klimatickým zmenám, tak to sú, to sú dva prepojené, e, dve prepojené témy, tak potrebujeme zvýšiť pomoc. Potrebujeme reagovať a reakcia sa nazýva inovačné financovanie rozvoja je tu 5 ekonomických aktivít, ktoré majú veľký zisk z globalizácie. To je masový turizmus e, s leteckou dopravou, to sú finančné transakcie e, s matematickým e, progresom. Dnes máme 10 tisíce operácií za minútu. Internet, ktorý za 20 posledných rokov nesmierne sa rozvinul a sú tam činné e, spoločnosti, ktoré platia menej ako 2% daní, lebo sídlia v daňových rajoch, po štvrté mobilné telefóny a potom e, ropa, e, suroviny a plyn. A na záver, aby som otvoril debatu, dva príklady v roku 2006 prezident Širák, e, Lula Lagosa z Chile a Ban Ki-moon. E, všetci sme spoločne spustili alebo otvorili jednu myšlienku e, zaplatiť 1 euro alebo 1 dolár pri kúpe letenky. A k čomu to viedlo? Vo Francúzsku sa veľa ľudí cítilo takých postihnutých, že vlastne práve oni majú platiť. Ale v iných krajinách sa nám to podarilo. Dohromady 13 krajín prijalo túto politiku a je to príspevok povinnej solidarity. A nám sa podarilo získať 2 miliardy 600 miliónov e, dolárov za 6,5 roka. A takisto sa nám podarilo bojovať s cieľom, e, mileniovým cieľom 6. S bojom, e, napríklad, keď si zoberieme 6 z 8 prostriedkov boja proti ajcu, tak e, bohužiaľ 8 z 10 detí, ktoré sa vo svete lietia, liečia na AIDS, sú liečení vďaka tejto pomoci 355 miliónov e, liečení proti žltej horúčke bolo financovaných z týchto prostriedkov a 2,5 milióna detí, ktoré trpia tuberkulózou. Vidíte, že to je nič, ale dokázali sme vetu, že mikroskopická solidárna pomoc môže zmeniť veci. Prečo? Pretože my nie sme v teréne, my nemáme trička, ale my financujeme lekárov bez hraníc. My financujeme UNICEF a financujeme veľké nadácie. A po druhé, druhý príklad, to, čo bude v Addis ABB vytvorené, volá sa to Unic Life. E, my sme presvedčili 6 šéfov afrických štátov, aby dali 10 centov z každého barelu ropy alebo 20 z jednej unci zlata alebo z uránu, takže z týchto z týchto ťažobných zdrojov, ktoré sa ťažia v Afrike a to potom e, e, vlastne vytvorí e, fond Solidarita Juh-Juh, vďaka čomu budeme môcť bojovať proti podvýžive, ktorá má hrozné dôsledky na deti v rozvojových krajinách, aj na ich mozog a postihuje mnohé krajiny v Afrike a v Indii. Takže toto som chcel uviesť na úvod a nič lepšie nie je ako vôľa šéfov e, štátov a vlád a podpora poslancov potlačiť, požiadať verejnú verejnosť, aby na to zatlačila. A ja som preto prišiel medzi vás. Chcem vám ešte raz poďakovať za to, že ste ma pozvali medzi vás. My máme ešte aj ďalšie inovatívne financovania, napríklad mikroskopické dane z finančných transakcií 0,01 z derivovaných produktov a nikto už nebude potom chudobný a my môžeme zmeniť beh sveta. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo pani Aliot Marine. Muchas gracias, presidente. Eh, je, je voudrais... Ďakujem, pán predseda. Ja by som eh, chcela vyjadriť radosť, že Filip Dust Blázy sem prišiel. Ja poznám jeho angažovanosť už celé roky a on dokázal svojou činnosťou, že keď on keď niečo chce, tak eh, dokáže to realizovať. Ja si myslím, že to je veľká lekcia, ktorú by sme si mali zapamätať a to je vo svete, kde naozaj veľmi často odznievajú veľmi pekné vyhlásenia, ale bohužiaľ nedochádza potom k aplikácii najmä, a najmä k získaniu potrebných financií. A ja si myslím, že dnes tu máme skutočne veľmi pekný príklad toho, čo treba urobiť. Ja by som chcela položiť iba niekoľko otázok. Je jasné, že AIDS je e, skutočne tou e, najväčšou hrozbou v Afrike. Ale Eh, Unit Aid sa zaoberá aj inými kontinentami, a, eh, alebo teda sa koncentrujete len na africký kontinent a alebo je tu aj istá otvorenosť, pretože mňa naozaj veľmi eh, zaskočilo napríklad v problematike dnešnej imigrácie, že imigrácia je na, tiež veľmi spojená aj s nestabilitou v mnohých krajinách. Ľudia utekajú pred smrťou a ja môžem potvrdiť to, čo ste povedali. To znamená, že keď ľudia e, majú perspektívu, že keď zostanú zomru alebo e, vystavia svoj život e, nebezpečenstvu na ceste do bezpečnej krajiny, kde budú mať vitálne minimum na prežitie, tak je samozrejme, že oni budú naďalej e, utekať. A my teraz vidíme explóziu neistoty, konfliktov, napätí a rizik v Afrike, ale aj na Strednom východe, alebo aj ďalej a je jasné, že tento e, imigračný fenomén sa stane niečím veľmi dôležitým, podstatným pre nás a nám sa nepodarí e, zastaviť imigráciu a možno, že by bolo potrebné oveľa menej prostriedkov na začiatko, napríklad v diplomatickej alebo ekonomickej a sociálnej rovine, keď budeme pomáhať rozvoju a zdraviu obyvateľstva v pôvodných krajinách. Takže ja sa chcem spýtať, ako sa tie, táto činnosť u UNITEDu e, môže zasadiť o širšie poskytovanie tejto pomoci a zapojiť všetky, e, za, všetky krajiny, ktorých sa to týka Európy, ale nielen Európy, lebo všetky krajiny, ktoré patria k tým najbohatším a najbezpečnejším a automaticky priťahujú imigráciu, ktorá ich môže, a my to vieme, destabilizovať. Ďakujem. A teraz pán Plenkovič. Euh, merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. E, pán minister, najskôr by som e, sa chcel zmeniť o období, e, keď som bol v Paríži, keď ste boli ministrom zahraničných vecí Francúzska. Veľmi dobre si Spomínam na iniciatívy, ktoré ste vtedy prijímali a prezident Širak naozaj podporoval e, tieto pojmy a tieto činnosti v oblasti solidarity a pomoci pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. Ja som veľmi rád, že som si vypočul vašu analýzu e, o takom obrovskom množstve peňazí, ktoré boli zozbierané e, prostredníctvom tejto iniciatívy 1 euro, 1 dolár za jednu letenku a naozaj je to veľmi úspešná iniciatíva. A mňa teraz veľmi zaujíma partnerstvo, e, vaše partnerstvo s tými hlavnými globálnymi, ale aj európskymi finančnými inštitúciami, aká je v tomto kontexte úloha alebo príspevok, možný príspevok EÚ, ako, by, ako ho možno zviditeľniť v globálnom meradle. Ďakujem. Ďakujem, pán Pejon. Áno, pán e, zástupca generálneho tajomníka, ja by som vám chcel povedať, a všetci to videli, že váš text je skutočne vynikajúci text, je to veľmi silný text, ale videl som to v rozprave o zdanení finančných transakcií, veď to je boj, ktorý trvá už 20 rokov a pred 20 rokmi sa z toho mnohí vysmievali. A my sme vlastne minuli, v minulom volebnom období pripravili text a bolo veľmi ťažké ho presadiť. Nám sa zdá, že my stále sa tu točíme dokola. Sú tu veľké ťažkosti a keď vidíme, ako prebiehajú negociácie napríklad o klíme, to môže byť jedna z príčin, lebo vidíme, že tieto ťažkosti v Afrike a pomalosť e, exekutívy, e, ktorá, e, ktoré naozaj veľmi dlho trvá, kým pochopí rozsah udalostí. A to, e, e, ja mám teda dve otázky, ktoré sa týkajú toho, čo ste e, tu predniesli a skutočne ja hlboko vítam to, čo ste povedali, lebo to sú perspektívy, ku ktorým sa dá pripojiť. Poprvé, aká je úloha, ja veľmi dobre chápem a som to aj pochopil, lebo vy ste lekár a vy ste boli vynikajúci skutočne vo vašej práci v oblasti boja proti ajcu, ale Máme vo Francúzsku veľmi veľkú debatu o príspevkoch e, medzi zdravím a výchovou a ja by som sa chcel spýtať, ako vy tieto veci vidíte, akú budúcnosť tam vidíte, lebo tu máme veľké požiadavky z Afriky o spoluprácu v oblasti výchovy a vzdelávania. A po druhé, to sa týka európskeho e, plánu o príjmoch e, z daní. Ako vám v tomto smere môžeme pomôcť konkrétne? My veľmi dobre vieme, že pri aplikácii sú ťažkosti, že nie všetky krajiny e, k tomu pristupujú, že sú tam rozdiely, ale zároveň niektorí e, šéfovia štátov a vlád a premiéry, napríklad v Španielsku, vo Francúzsku, skutočne tlačia, aby sa tieto dane sa skutočne Vyberali sú mnohí, ak, aký je smer a aká proporcia, aký pomer tu je e, tejto e, dane a ak je to marginálna záležitosť, tak to skutočne potom nebude stačiť na to, aby stačilo na vaše potreby. Ďakujem za vašu angažovanosť. Ďakujem, pán Takis Chali Giorgio. Hello. Ďakujem. Chcem poďakovať za to úsilie, ktoré ste podnikli, aby ste sa postavili problémom, ktoré e, ste pomenovali. Veľmi správne ste povedali, že určité aspekty prispievajú e, k, k nedostatku vody, potravín, novým migračným tokom. To všetko je správne. A čo si tu však chýba, to je základ e, problému. Vojna, e, niektorí ľudia ju vytvárajú. Vy ste nespomenuli a, e, vojnu. To ma prekvapilo. V oblastiach, odkiaľ e, prichádzajú toky imigrantov. Môžeme problémovať na problémoch uh, vojny. Nemôžeme to len tak nechať, vynechať z tohto rámca. Verím, uh, verím, že zdravie, vzdelávanie, to všetko má obrovský význam. Nie však všetko je bezpečnosť. Ak som bezpečný, viem i pri chudobe e, žiť šťastný život. Mohli by ste, prosím, tento nedostatok tohto e, e, zmieňovania tohto problému spomenúť? Pane Pitideos. Ďakujem pekne. V 21. storočí, v ktorom žijeme, sú situácie, ktoré nedávajú dobrý obraz západnej civilizácie sú príčinami dnešných vln eh, pristahovalcov. Celá filozofia, na základe ktorej eh, ak ľudia sú nešťastní a ak sú problémy v krajinách, keď vidia, že v susedných krajinách eh, je lepšia situácia, z týchto dôvodov by títo ľudia mali ísť do týchto krajín a žiť tam, tak to sa neliší od inej filozofii, ktorú, ktorú vy, vyznávali pred pár storočiami piráti útočili na bohaté lode e, bohatých krajín. Túto filozofiu by sme dnes nemali mať. Mali by sme sa, sa snažiť riešiť problémy pri ich koreňoch. Finančne by sme sa mali snažiť im pomáhať. Mali by sme tu mať demokratické vlády. Nemali by sme umožniť týmto ľuďom, aby ich využívali e, vlády. Mali by využívať ekonomické zdroje krajín. A keď posielame finančnú pomoc, mali by sme zabezpečiť, aby táto pomoc neskončila v rukách skorumpovaných vlád, ale v rukách ľudí, ktorí to potrebujú. Môžete nám povedať, aké úsilia prijíma EÚ, aby sa spolupracovalo s OSN v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem, pán Mijan Mon. Ďakujem, pán Dusty Blazi, za to, že ste nás navštívili. Tak ako povedal pán Peďon, chcem sa spýtať viac ohľadne daní e, z finančných transakcií, pretože my sme sa zaviazali aj Španielsko, moja krajina, ale ja by som sa chcel spýtať, ktoré ďalšie krajiny medzinárodného spoločenstva podporujú tieto návrhy financovania. A po druhé, e, v rámci týchto nových e, finančných myšlenok, ktoré sú také dôležité E, v situácii e, finančnej konsolidácie rozvojených krajín, aký je tam význam a ako vy hodnotíte a aké perspektívy vidíte pre agendu post 2015, ktorá sa stanoví e, tento rok na jeseň v New Yorku. Ako to vidíte vy? Ďakujem. Señor Pancieri. Pán Pancieri. Grazie, grazie di essere... Ďakujem, ďakujem za to, že ste medzi nami a ja chcem zdôrazniť dôležitosť úlohy a aktivít, ktorú e, vykonávate, pretože keďže tu chýba nejaký komplexný rámec, ktorý by umožňoval e, humanitárnu e, pomoc a kooperáciu. To považujem za veľmi dôležité, ale chcel som predsa len spomenúť ešte dve otázky. Myslím, že bez pochyby ste si vedomi toho, že na to, aby ste mohli čeliť problémom, ktoré ste načrtli, ak nie sme schopní odstrániť ich príčiny, eh, hrozí nám, že tu budeme mať eh, studňu, ktorá nemá dno. Pravá eh, ruka OSN nevie, čo robí ľavá ale je tu dôležitý aspekt eh, v činnosti OSN eh, v humanitárnej oblasti, ale eh, pokiaľ ide o politickú oblasť činnosti OSN, tam je to úplne iné. A to je zásadný problém. Je to teda problém psa, ktorý si kúše vlastne do svojho chvosta. Je to všetko prepojené navzájom. A obzvlášť pokiaľ ide o Afriku, veľmi dobre viete, že územie ako e, Afrika. Je, je, tam, je tam veľa sporných vodov, je veľmi ťažké aj pre Európsku e, úniu e, tam pôsobiť, pretože je to územie, ktoré majú záujem mnohí. Napríklad zoberme si do úvahy činnosť Číny. Takže zaujímalo by ma, ako tu vnímate kooperáciu a pomoc a demokraciu zo strany teda OSN. Inak e, je tu riziko, že budeme financovať oblasť, e, kde pôsobia e, despotickí vládcovia a nebude to viesť k želaným cieľom. Takže je potrebné toto všetko si zvážiť, aby kroky Európskej únie boli v súlade s činnosťou, ktorú chcete vykonávať vy obzvlášť v Afrike. Takže tieto dva aspekty som chcel nadniesť a spýtať sa na váš názor. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Vážený pán generálny tajomník, chcem vám tiež poďakovať za toto expoze. Ukazuje nám to, že tu máme e, dva imperatívy Ťažko sa e, predstaviť, že na jednej strane e, svet bude čoraz bohatší a na druhej strane chudobnejší. Je to morálny imperatív. A tiež je to náš vlastný záujem. To znamená, že migračné tlaky, tak ako ich niektorí popisujú, sú prítomné, sú otázkou politickou. Takže na jednej strane sa tu reaguje na tento e, morálny imperatív a tiež v záujme krajín ako aj EÚ. Jednoduchá otázka, možno trochu naivná. Poznáte právomoci Európskeho parlamentu. Viete, aké sú. Viete, aké by, by mohli bez komisie, bez e, ostatných je takmer nemocné, nemožné e, konať izolovanie za parlament. E, v tomto prostredí, ktoré otázky môže riešiť sám parlament a do akej miery by vám mohol pomôcť vo vašich úlohách uľahčiť tieto nové financie na veľkej báze. posledný z rečníkov. Zoberme si napríklad také tento e, udržateľný rozvoj. V akej situácii sme teraz pri podpore tohto plánu udržateľného rozvoja a ako by sme mali podľa vás konať, aby sme mali reálny dopad na túto situáciu? Ďakujem. D'abord, merci E, Najskôr e, sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi e, položili tieto otázky, lebo ani v jednom vystúpení nebolo jedného slova, ktoré by sa nedotýkalo tých dôležitých prvkov. Najskôr si treba uvedomiť, že sú tu tri globalizácie. Ekonomická globalizácia, ktorá začala dávno a teraz dosahuje svoj vrchol komunikačná globalizácia, ktorá e, bola úplne zmenená internetom a ešte tu chýba tá tretia a to je e, globalizácia solidarity. Ekonomická globalizácia e, bola spustená vlastne obchodníkmi, podnikateľmi, ktorí sú globálni oni jednoducho už nepredávajú svoje produkty len v Španielsku alebo vo Francúzsku, ale vo svete. Ale bohužiaľ, solidarita e, nezávisí iba od podnikateľov, ale aj od politikov. Ale bohužiaľ, politici sú veľmi lokálni a lokálne zameraní. A ja medzi nich patrím. Politici príliš pozerajú len na, to, na perspektívu volieb o 2, o 3, 4 roky a v mm, takejto perspektíve nemôžno hovoriť o takýchto hlavných témach. Takže my v istom okamihu sa musíme rozhodnúť, že politika to je 15, 20, 30 rokov, budúcich 30 rokov. To je, o čo teraz ide globalizácia solidarity. Dnes ráno e, jedna správa e, Reuter a FP uznamuje, že je opäť viac milionárov vo svete. Dnes existuje systém, E, e, ktorý čoraz viac prehlbuje priepas medzi chudobnými a bohatými. Jean-Maria položil otázku o, o, o Unitet, ktorý pracuje v Afrike. Nie, Unitet nepracuje len v Afrike, pracuje vo všetkých najchodobnejších krajinách, ktoré sú postihnuté ajcom, žltou horúčkou a tuberkulózou ale keď sa pozrieme na AIDS, zoberieme si na, na e, 99 detí, ktoré trpia AIDSom, sú v Afrike e, 98%, e, 99% detí sú postihnutých AIDSom sú v Afrike, 80% detí postihnutých žlotou horúčkou sú v Afrike a takisto je to aj pre tuberkulózu. A preto sa sústredujeme na tieto otázky. Ďalšia otázka od kolegyne Aligot. Ako poslanci môžu prispieť k riešeniu problému vojen e, pán Adžigoriu a a Marie mi položili tieto otázky. Vy hovoríte o cieľoch, o zdraví, o výchove, o vzdelávaní. Hovoríte, že preto ľudia opúšťajú svoje krajiny. Oni ich opúšťajú pre vojny. Ja vám chcem len povedať, že existuje jedna jediná istota. Extrémna chudoba vždy vždy má isté dôsledky. Vždy tie isté dôsledky viac násilia, viac konfliktov a viac vojen. Keď je niekto veľmi chudobný, ak je národ veľmi chudobný, tak i hneď sú tam konflikty. Takže je tu proporcionálny vzťah, evidentný proporcionálny vzťah medzi extrémnou chudobou a násilím. Často hovoríme, máme tu e, odvážni ľudí, ktorí hovoria, že aby sme mohli liečiť aj tuberkulózu, žltú horúčku, takže by sme mohli e, dať, venovať miliardy na z, vlastne na zem, ale keď si zoberieme ženu alebo pár vo veľmi chudobných krajinách, ktorí majú deti, tak tam je tak veľká e, úmrtnosť detí, že musia mať 8 detí, aby sa 4 dožili veku 5 rokov. A čím viac, e, čím viac bohatstvo krajiny narastá, tak tým menej detí sa rodí. To je Alžírsko, Maroko. Ak zvýšite ekonomickú úroveň krajiny, tak dôjde e, k zníženiu extrémnej chudoby z rôznych dôvodov. A napríklad pán Pajon spomenul e, vzdelávanie a výchovu. E, ak máme školu, ak budeme deti vychovávať a poskytne im tú hodnotu vzdelávania, tak sa zmení riadenie, spravo, spravovanie prostriedkov Znalosti, schopnosti, rešpektovanie, kultúra, to všetko sa zmení, aj keď nie sú ešte homogénne, sú heterogénne, ale samozrejme dnes máte pravdu. E, pán Aji Gorgiu, to sú vojny, ktoré e, nutia ľuďom k tomu, aby e, utekali, ale k vojnám e, vedie extrémna chodoba pán Plenkovič Európsky parlament medzi medzinárodnými inštitúciami. Ja si myslím, že Európa robí veľa, Európska únia robí veľa pre tie najchodobnejšie krajiny, ale nehovorí o tom. Neprejavuje to navonok a to je škoda. Nie je dostatočný pocit eh, publikácie alebo informovania o tejto politike zo strany inštitúcií Možno, že je to preto, že tu nemáme jedného pána, jedného európana, ktorý by bol možno zvolený, ale vidíme, že je to škoda, pretože Európska únia e, robí spolu s Južnou Latinskou Amerikou najviac boji proti extrémnej chudobe, ale nie je to žiaľ veľmi viditeľné. To partnerstvo je zjavné a ja by som bol rád, keby sme mohli mať partnerstvo medzi United Unit Life a európskymi inštitúciami. Prečo? Poviem vám, e, prečo sme urobili niečo, čo je možno jediný krát v ľudskej histórii. K tomu došlo dnes 2 miliardy ľudských bytostí nemajú e, prístup k lekárskému pokroku a umierajú. A E, vedia, že existujú lieky, ale vedia, že nie sú pre nich. Prečo? Lebo lieky sa vyvíjajú v bohatých krajinách a 15-20 rokov sú chránené patentami. A vo svete, kde žijú 2 miliardy ľudí, e, umierajú, lebo nemajú prístup k týmto liekom. E, my sme pre AIDS vytvorili systém spoločenstvo pre patenty a to prvýkrát v histórii sme zabezpečili prístup chudobných k tým istým liekom, ako majú bohatí vlastov Medicines and Police. E, pozrite sa na to v Google alebo na iných e, internetových stránkach, ale je to po prvýkrát v histórii, že sme umožnili chudobným prístup k takým istým liekom. A k tejto téme, pán Plenkovič, myslím si, že Európska únia má čo povedať. E, varí lieky sú ako toto sako, toto sako môžem kúpiť za túto cenu, ak si ho nemôžem kúpiť za túto cenu, kúpim si ho vlastnejšie. Ale liek, ak ho nemôžem kúpiť za takúto cenu a existuje a ja umriem, tak ja si myslím, že to je obrovská chyba ľudstva a túto tému treba skutočne dnes nastoliť. Vidíte, že existujú najnovšie lieky proti hepatitíde C a tam e, táto stojí, to stojí e, 90 tisíc e, dolárov. To je tá skutočná téma a medzinárodné spoločenstvo ISO to bude musieť v budúcich rokoch riešiť. Samozrejme existuje burza, sú tu e, potreby finančných úspor a financovania, ale my sme politici a my musíme byť nad tým, nad všetkým. E, zdanenie finančných transakcií, pán Mian Mon, to je téma, ktorá už trvá niekoľko generácií ale nie všetky generácie môžu rozhodnúť, že 0,01% nejakej dane môže zmeniť svet. Keď si zoberieme 0,1% alebo 0, za transakciu alebo 0,01% za derivované produkty v celom svete, tak to budeme mať 400 miliard dolárov. A hneď odpoviem na otázku pána predsedu. Ako, čo máme robiť, aby sme sa vyhli všetkým týmto drámam a všetkým týmto tragédiám? Otázka už nie je, pán Pejon, taká, že či budeme aplikovať alebo nie e, daň z finančných transakcií. Pred 20 rokmi nás bolo veľmi málo, e, v, e, ktorí sme to chceli, vysvetľovali nám, že to nie je možné. Povedali mi, ty si lekár, ty nevieš nič o ekonómii, ale dnes tí istí hovoria, je to možné, dá sa to. Problém je, že je to možné pre národné rozpočty. A brutálne si uvedomujeme, že tie isté administratívy, ministro, ministre financí sa nás dávajú, že je to veľmi dobre, aby sa získali peniaze. Ale tá hlavná debata, ktorá prebieha v mnohých krajinách, vo Francúzsku napríklad vláda súhlasila, že dá 30 z produktov z týchto finančných transakcií a to je niečo naozaj historické, ale bohužiaľ minister pre rozpočet znížil e, túto sumu. Ale 30 vo Francúzsku pôjde na rozvoj. 11 európskych krajín sa rozhodlo, že Francúzsko, Belgicko a ďalšie európske krajiny sa rozhodli vytvoriť daň z finančných transakcií. Dnes sa o tom diskutuje. Hovorí sa aj o spolupráci medzi krajinami. A teraz otázka stojí, ako budeme vyvíjať tlak, aby ministri financie dali aspoň 30 až 50 z tejto sumy na rozvoj. A to je odpoveď na vašu otázku. Politická krátkozradkosť, tak tam sa môžem len e, pripojiť k tejto skvelej formulácii. Pán Mian Mon takisto hovoril, o tom, že e, a ktoré sú tie ďalšie krajiny. V Tajsku dnes prebieha veľká diskusia o zdanení finančných transakcií a v Brazílii existuje daň e, z finančných transakcií, ale je určená len na oblasť zdravotníctva, ale teraz v Brazílii a teraz sa otvára otázka, e, aby sa časť týchto peňazí použila aj na rozvoj. Pán Jan Mon, samozrejme 2017 je mimoriadný rok. Ja e, chcem to povedať tu v parlamente, rok 2017 je vynimočným rokom, pretože e, válne zhromaždenie OSN predstaví SDGs, e, systematické e, ciele rozvoja. A to je začiatok e, miléniových udržateľných cieľov a samozrejme, vy máte pravdu, keď trváte na tom, že my musíme skutočne nájsť prostriedky na financovanie, ak chceme byť na púze doby. Vzdelávanie. Čo môžeme urobiť pre vzdelávanie? Pán Pajom položil túto otázku a to je tá hlavná téma, to je veľká téma. Prečo je ťažké e, e, vytvárať nové inovačné spôsoby financovania pre vzdelávanie, je to ľahké pre zdravotníctvo. Už som povedal, že 8 detí z 10 vo svete liečime e, prostredníctvom týchto prostriedkoch, ale vo vzdelávaní e, problém je hodnotenie, ale treba v tom pokračovať, máte pravdu. Pán Epitidios, lepšia je dobre spravovanie e, financií v rozvojových krajinách. Áno, ale to súvisí so vzdelávaním. Ak sa nám podarí vzdelať deti, bude lepšia správa. Pán Panceri, e, pravá ruka robí jedno, ľavá dru- OSN druhé iné. Čo je to OSN? OSN to nie je generálny tajomník. OSN to je výsledok všetkých krajín sveta a najmä tých, ktoré sú v bezpečnostnej rade. Takže e, to treba povedať našim výkonným činiteľom. Nerobte e, ľavou rukou jednu vec a pravou rukou druhú vec. To je politická záležitosť, to nie je OSN. A máte plne pravdu, Číňania dávajú peniaze na bilaterálnej úrovni. Európska únia to doteraz nevie robiť. My by sme mali byť dnes oveľa viac e, komunikatívni a oveľa viac komunikovať o sumách, ktoré dávame. A na záver ešte dve posledné otázky alebo vystúpenia, pán predseda. Dnes, e, rozvo- dnes sa dáva 140 e, miliard e, dolárov ročne a chýba nám pre vzdelávanie a zdravotníctvo 50 miliard. Na svetovej úrovne to je nič, ale pre 10 miliard ľudí to je veľmi dôležité. A ďalej klimatické zmeny 100 miliard ročne skodanie. A my sme ešte nedostali ešte ani 10 miliard a chyba niekoľko dní do konferencie v Bali. No a ešte sa chcem pridať k tomu, čo hovoril pán Živen aké želanie e, môžete sformulovať z tejto tribúny. Moje želanie je, aby európske národy, ktoré vy zastupujete, ktoré vy, e, európsky poslanci, aby ste vy vydali výzvu všetkým výkonným politikom vo svete, že teraz niekoľko dní pred E, parískou e, medzinárodnou informáciou o klíme niekoľko dní pred e, zasobalným zhromažením OSN, kde budú e, spustené udržateľné mileniové ciele, aby sme sa vyhli svetovej vojne v 21. storočí je prispievať mikroskopickými sumami v rámci solidarity a v rámci e, globalizovanej solidarity. To je jediný spôsob, ako dosiahnuť život v miery v 21. storočí. Ja, senor, Veľmi pekne ďakujem, pán Dust E, Vidíme, že potrebujeme viac OSN a ja vám želám veľa úspechov vo vašej činnosti, lebo vaša činnosť je užtočná nie len pre svet, ale aj pre ľudstvo a teraz tu máme Európsku bezpečnostnú stratégiu a teraz dávam slovo kolegovi Plenkovičovi, nech sa páči. Dear colleagues, let us continue our deliberations. Uh, Vážení kolegovia, poďme pokračovať ďalej s našou prácou. Presentation of the... Kde ide o prezentáciu štúdie týkajúce sa dopadov zmien v celkovej e, bezpečnostnej architektúre v spolupráci s podvýborom pre obranu zastupuje ho e, kolega Kán. Vítam tiež srdečne pána Jana Antonyho, ktorý je e, predbežným riaditeľom Štokholmského inštitútu. Ako ste videli v svojich schránkach, dostali ste štúdiu, dostali ste dokument, ktorý si zadal vypracovať Európsky parlament. Spolupravali tu i e, nadácie z Anglicka, z Londýna, a z Paríža. Táto rozprava je dobre načasovaná pár dní pred eh, tým, než pani Federica Mogherini rade bude prezentovať materiál o zmenách v svetovej architektúre. Bezpečnostná strat, eh, stratégia bola preložená v roku 2003, v roku 2008 mierne revidovaná prebiehajúca rozpráva, ako e, riešiť výzvy, hrozby, ktoré má pred sebou Únia a svet. Myslím si preto, že tento materiál, ktorý bol veľmi starostlivo pripravený, je naozaj veľmi relevantný, dobre pripravený z, na základe literatúry z posledných rokov. Ja si myslím, že nám to dáva pri e, rady k metodológii i k podstate pri e, vyberaní e, v podstate budúcich dokumentov. V priebehu roku 2005 či 2006 jasne hovoriac, že bezpečnostné hrozby ako hybridná forma vojny a tak ďalej, nové E, revizionistické politiky e, Ruska voči susedom. To sú niektoré z tých elementov e, pri budúcich stratégiách. Môžeme sa tiež pozrieť na to, čo môže robiť Európsky parlament. Všetky tie témy, o ktorých sme diskutovali, toto je prvá zameraná rozprava na e, tomto fronte. Viac príspevkov, e, ktoré nám prezentoval pán predseda Brok, jasne ukazovalo potrebu komplexného prístupu. Nový jazyk e, spoločného prístupu pri všeobecnej e, bezpečnostnej stratégie EU Teraz by som rád dal slovo pánu Kánovi, aby nám povedal pán slov v mene uh, sede a potom dám slovo rečníkovi. Ďakujem pána Antony za privítanie. To veľmi nás zaujíma za náš výbor sede vypočuť si názory v e, možnosti novej európskej bezpečnostnej stratégie, keď Európska rada v decembri 2013 dala úlohu vysokej predstaviteľky pripraviť e, materiál, ktorý budeme vidieť o niekoľko pár dní. Nikto si nevedel predstaviť, do akej miery sa v budúcich mesiacoch svet výrazne zmení. Nebudem už hovoriť o kríze vo EÚ a vo svete ako takom, ale myslím si, že treba zdôrazniť, že to, čo sa deje, to sú reakcie na tieto uh, udalosti to všetko e, je rizik, riskantné, že to podkope e, svetový poriadok. Preto úvahy sú rozhodujúce zo strany inštitúcií a so záujmom očakávame na správu pani Mogherini a celého, celá komunita. Ukazuje sa tu, ako bezpečnosť je dôležitá. Musíme zabezpečiť, aby členské krajiny EÚ E, sa postavili všetkým novým výzvam. Potrebujeme e, nový koncept európskej bezpečnosti vrátane interných e, dimenzií. Určite venujeme týmto otázkam veľkú pozornosť a táto rozpráva bude aj pokračovať. Nová bezpečnostná stratégia by mala v prvom rade poskytovať dlhodobú víziu, kde chce byť EÚ vo svete, ako chce zabezpečovať bezpečnosť navonok i dovnútra EÚ. Je tu množstvo nástrojov, ktoré EÚ má, od spravovania kríz, rozvojovej pomoci a k dohody s tretimi krajinami. Využitie týchto nástrojov nemôže byť plne operatívne alebo dať e, plnohodnotný výsledok bez týchto aspektov. Teším sa na vaše názory Ďakujeme pán Kan. Teraz dávam slovo pánu Antonovi, ktorý pracuje v Štokholme, je e, z Walesu a bude hovoriť v mene všetkých trich, troch inštitúcií, ktoré pripravili túto štúdiu. Máte 15 minút. Ďakujem za túto možnosť. Súčasnica na príprave štúdie. Bola to veľmi zaujímavá e, činnosť pre všetky tri inštitúty a tiež možnosť e, byť tu dnes a prezentovať vám výsledky. Nebudem sa snažiť sumarizovať tento dokument, e, má takmer 100 strán. Určite by to trvalo viac než 15 minút, ale sa pokúsim sa e, vychytiť niektoré základné prvky. Keď sme to rozbehli, odpoveď na otázku, či je tu určité, určité oprávnenie a rácio pre novú bezpečnostnú stratégiu, tak nebolo to samozrejme pre nás všetkých. Ak sa pozrite na materiál v e, roku 2003 a doplnok 2008, boli to veľmi dobré e, pomocné materiály, ale potom, čo sme uvažovali, dospeli sme k záveru, že je tu presvedčujúčivý e, argument pre nový konsenzus, pre novú úlohu EÚ vo svete novej bezpečnostnej stratégii. Dôvody sú čiastočne, ako už bolo povedané, že e, globálne bezpečnostné prostredie sa výrazne zmenilo určite od roku 2003 a na základe toho, čo vidíme, že sa deje v blízkosti EÚ, sú tu dramatické zvraty v bezpečnostnom systéme. Tie nemožno e, vylúčiť, takže krízy a bezpečnostné výzvy, ktoré vnímame, podľa nás nie sú normálneho rozsahu. Kedykoľvek sú tu krízy, dotýkajú sa najrozhodujúcejších princípov, na ktorých európsky bezpečnostný model e, stojí. Takže je tu opodstatnenie pre nový pohľad na tieto témy. od toho samozrejme samotná EÚ prešla výraznou transformáciou vrátane inštitucionálnych e, právnych zmien, rozšírenie ďalej, prístup nových členov, to transformovalo EÚ. A tiež potom skutočnosť, že finančná kríza viedla k diskusiám o to, či je na čase e, premýšľať o nových, nových e, dimenziách, nových úrovniach ambícií tak ako to bolo v minulých materiáloch o vonkajších akciách a bezpečnostnej stratégii. Myslím si, že tieto faktory teda ukazujú potrebu diskusie a ak sa krátko pozrieme na otázky, ktoré naozaj sú rozvinuté v odseku 2 správy, kde ide o hrozby, je to pomerne dlhá časť správy, je tam veľa elementov. V zásade však sme si vybrali hrozby rôznych typov priamých e, smrteľných e, dopadov, straty na životoch, výrazné e, ničivé dopady na majetky, vo, mimo i vo vnútri EÚ, ďalej potom hrozby, ktoré sa týkajú e, spôsob e, života, kde ide o sociálnu koheziu, e, e, narušenia ekonomiky, ekonomických záujmov, prenik do spoločnosti organizovaného zločinu, tieto, tieto typy hrozieb. Tretia skupina to sú hrozby e, európskym záujmom inde. Niektoré sú priame, výrazný počet únosov v konfliktných oblastiach, hrozby ďalej vonkajším investíciám e, súkromného sektoru EÚ, ale tiež podkopávanie postupu, ktorú EÚ Eh, realizovala ničenie infraštruktúry a tak ďalej. Môžu však byť i inými faktormi. Nedávnym príkladom jasne dokumentujem je eh, šírenie eboli v západnej Afrike, kde za krátky čas eh, sa zničilo viac ako 10 rokov ekonomického pokroku v viacerých krajinách. A potom hrozby európskym cieľom. Európska únia bola do veľkej miery silným zástancom systému založeného na pravidlách, efektívnom multilateralizme, tendencii odklonu od e, rešpektovania pravidiel a podpora pre multilateralizmus by bol vlastne niečím, čo by nabúravalo európske princípe, princípy, ak by sa to implementovalo bolo by to na, náš prínos vo svete. Tieto štyri druhy e, hrozieb existujú, ale rovnováha medzi nimi sa mení. A čo si asi odnes, odnášame z tých, tejto správy? Ak sa pozrieme na nedávny vývoj hrozby prvej skupiny, tie priame hrozby EÚ si zaslúžia väčšiu váhu teraz než v minulých desaťročiach to vychádza z našeho posudzovania e, trendov v konfliktoch po asi 10 ročí pozitívnych vývojov, klesajúci počet konfliktov a ich intenzity. Údaji, ktoré máme teraz, naznačujú, že za posledné 3 roky tu bol zlomový e, bod a teraz ideme skôr k negatívnej tendencii, kde je narastajúci počet konfliktov, a tieto konflikty majú i narastajúcu umrtnosť. Ťažko sa ešte hovoriť o trendoch, ale tri, tri roky údajov hovoria, že nejdeme správnym smerom. dopyt ďalej e, zábezpek zo strany členských krajín EÚ a partnerov týkajúca sa obav európskej bezpečnosti a poriadku. Tie sa dejú paralelne s nárastom dopytu mierových operácií, vojenských operácií mimo EU, Európy, osobitne potom v Afrike. Údaje nám ukazujú, že máme 3 roky, kedy počet mierových operácií stúpol teda nárast my, nielen mimo Európy, ale vo vnútri Európy, ak teda chceme nájsť rovnováhu, je správne hovoriť o nároste napätia, napätia v tých, tých tvrdých údajoch. Množstvo hrozieb, ktoré sme identifikovali, nebolo prekvapením, tie treba vnímať, sú systémové neostávajú v rámci parametrov štátnych hraníc, vyžadujú si verejno-súkromné partnerstvo, nerešpektujú hranice vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, sú systémové a idú nad kapacitu individuálnych štátov. Všetko sú to teda e, intenzívne dôvody, prečo ich riešenie na európskej úrovni je oprovnené na jednej strane a potrebné na strane druhej. Ak sa pozrieme na tretí oddiel našej štúdie, veľmi dlhá časť, tak tu by som e, vyzdvihol jednu vec. Mohli by sme ju nazvať e, plod stromu, ktorý je príliš nízko veci, ktoré by sme mohli e, urobiť za relatívne nízke náklady bez veľkých zmien právneho prostredia. Toto vytvára naozaj pra, e, ide o posilnenie koherentnosti našej činnosti. Spájajú sa tu aktíva, ktoré EU už má v krehkých e, oblastiach konfliktov, podpora kolektívneho plánovania, implementácie spoločných iniciatív a zabezpečovania, že je tu analýza konfliktov a e, bezpečnosti akcií EÚ vo všetkých krajinách, nielen v tých e, krehkých krajinách. Niečo, čo sa naozaj vyzdvihlo na Ukrajine, kde sme videli potrebu analýzy konfliktov v krajinách, nielen tých, ktorí sú vo vojne v roku 2011 či 2012. Teraz, keď sa presunieme k závernému inej časti správy, kde hovoríme o čo musí byť, o tom, čo je to treba urobiť ambicioznejším spôsobom, už tak si myslíme, že postup musí mať, e, nad ním sa treba zamyslieť, o tom teda ako bezpečnostnú stratégiu možno rozvinúť a aké by boli jej ciele. Hlavná pracovná metóda je vysvetlená v závere správy. Ide o vysvetlenie súčasnej úlohy EÚ verejnosti. Je to teda e, riešenie verejnej diplomácie, ale tiež návody pre tých, ktorí sú zodpovední za implementáciu krokov EÚ v rôznych inštitúciách, by mali potom ľudia pochopiť, ako môžu pomôcť dosahovaniu čohosi väčšieho tiež pomôcť partnerom na svete pochopiť, ako môžu spolupracovať s EÚ pre spoločný prospech. Ak chceme dosiahnuť všetky tieto tri ciele, potrebujeme široký a otvorený proces, ktorý zohľadní perspektívy členských krajín z parlamentov, z inštitúcií EÚ a širšej verejnosti. To je najlepší spôsob vytvárania konsenzu. To by bolo v silnom kontraste e, s predošlým materiálom. Inkluzívny proces takého druhu, ktorý by vytvoril najlepšie výsledky. Všetko je to ťažké zvládať v, v komprimovanom krátkom období. Toto je aktivita v desaťročných cykloch. Ak chceme vytvoriť dokument, ktorý by bol dostatočne schopný i o 10 rokov, už tak je potrebné investovať e, potrebný čas, než si dávať umelé lehoty 6 či 8 e, mesiacov. Ak to urobíte raz za 10 rokov, treba to urobiť poriadne. Hlavný prístup je tu veľmi široké spektrum rôznych typov hrozieb, ktorý e, musí zohľadniť revízia Tiež dlhodobá perspektíva sa musí zohľadniť, než sa zameriavať na eh, okamžité perspektívy. V svete, kde sa všetko rýchlo mení, preto, keďže vieme, že tu budú šoky, nemôžeme povedať, aké budú. Dôležitým elementom stratégie musí byť vytváranie odolnosti ako kľúčového prvku bezpečnosti. Naučiť sa, ako možno um, reagovať na neočakávané elementy a skúmať dopady na typ, na formy, e, ako ľudia a občania žijú. A tretí element, ktorý tu ide kľúčový, e, svet sa, my sa nemôžeme stiahnuť z globálnych udalostí, Musíme však byť realistickí. Ktoré intervencie e, budú mať najlepší impact, e, dopad pre Európsku úniu? Nemôžu e, určite riešiť všetky problémy na všetkých miestach a v každom okamžiku. V neposlednej miere prvok mohol prístupu izolovať tie oblasti, kde EÚ môže E, osobitne prispieť, urobiť veci, ktoré nikto iný nemôže urobiť. E, jednou z oblastí, kde si myslíme, je, rozhoduje sa zameriavať na ňu, je pochopiť a riešiť prepojenie medzi bezpečnosťou a rozvojom. To je oblasť, kde EÚ zohráva vedúcu úlohu v chápaní vzťahu medzi bezpečnosťou a rozvojom veľké množstvo skúseností a vedomostí a zefektívnenie vlastných procesov je tu dosiahnutelné. Ďalšie kľúčové prvky posúdenie partnerstva. To je oblasť, kde sme sa plne nezhodli s, e, s ostatnými. EU e musí pracovať partnersky Potrebujeme však e, jasný pohľad na to, čo e, máme na mysli strategickými partnerstvami. Sú tu prípady, v Spojených štátoch e, je to dobrý príklad, kde tie vzťahy sú tak prepletené, že nie je dôležité, či to nazývate partnerstvo strategické alebo nie. Sú tu i ďalšie prípady, kde vidíte, že strategické partnerstvo tu má opodstatnenie, teda úzka, spoluprácu so stabilnými partnermi, ale nie je jasné, aká podstata e, je toho existujúceho partnerstva. Toto sú krajiny, kde treba mať jasný fokus, zameranie. Väčšina veľkých azijských krajín, Čína, India, Južná Korea spadajú do tejto kategórie. Do akej miery takéto strategické partnerstvo e, je relevantné. Potom krajiny, o ktorých sme povedali, že sme vytvorili partnerstva teraz, ale sme nemali v minulosti. E, príkladom je Rusko. Takže zameranie na to, aký je obsah a podstata strategického partnerstva, to je dôležitý prvok. Ďalší bod, bezpečnostné výzvy v regiónoch. Z toho správy je jasné, že EÚ zostáva e, verná globálnemu poriadku. Sú tu v bezprostrednom susedce eminentné výzvy, nemožno ich odročiť, nemožno ich riešiť v tajnosti. Výzvy regionálnej bezpečnosti sú teda naozaj imperatívom a potom sa treba zamerať i na transversálne výzvy. Je dôležité, aby EÚ udržiavala svoj prístup otvorenosti v globálnych postupoch Vytvára to tiež zraniteľnosť. Chceme podporiť pozitívne toky, či už sú to ľudia, e, idei, financie, strategické e, tovary. To všetko môže byť e, zdrojom zraniteľnosti. Vytvoria sa cesty, ktoré možno zneužívať neprajeníkmi. Je to veľmi komplikovaná téma, ktorá nie je dobre chápaná v žiadnej sfére ako rozvinúť efektívny prístup e, pri výzvach. To je oblasť e, samotnou povahou, kde EÚ môže urobiť veľký príspevok, nielen vytvárať svoju bezpečnosť vlastnú, ale tiež riešiť e, globálne bezpečnostné výzvy. Toto sú teda veci, na ktorých som, ktoré som chcel vypichnúť z tejto správy, ktorá má asi takmer 100 strán, asi by ste sa ťažko ňou prehrízli. Preto som vám chcel vyzvihnúť tieto niektoré hlavné body. Uh, we have 40... Ďakujem, pán Antony. Máme 45 minút pre všetkých kolegov, ktorí by sa chceli zúčastniť diskusie. Tým poviem, prosím, prihláste sa. Zatiaľ sa hlási 6 kolegov, 7. Takže prosím, neprekročte dve, tri minútky, aby pán Antony mal dosť času na odpoveď. Nech sa páči, pani pán Kaliete. Thank you very much. Ďakujem vám veľmi pekne za túto obsiahlu správu a táto správa je, myslím, dobrým východiskom pre naše, e, naše vonkajšie služby a komisárku Mogherini. Pokiaľ ide o vytvorenie novej bezpečnostnej stratégie pre Európu, Viacero pripomienok by som chcela uviesť. Prvá sa vzťahuje na našich susedov. Čo považujem za dôležité, je aby sme sa nevyhýbali tým odpovediam, na ktoré potrebujeme zareagovať Ide napríklad o vzťah, e, e, ktorý chceme v budúcnosti mať s našimi partnermi. A teraz prejdem do ešte, bude to pre mňa jednoduchšie. E, napríklad krajiny, ktoré s nami podpísali asociačnú dohodu. čo poukazuje na určitú kvalitu vzťahov z EÚ v ekonomickej oblasti. Myslím, že by sme mali našim eh, susedom tiež poskytnúť nejakú možnosť eh, spolupráce. Pokiaľ ide aj o interoperabilitu medzi EÚ a našimi eh, susedmi a aké niečo nechceme urobiť, mali by sme to povedať jasne a tu chcem len e, poreferovať na, to, e, e, na túto bezpečnostnú stratégiu pre Čierne more. V článku 16 sme nechceli spomenúť kooperáciu medzi regionálnymi krajinami NATO, Gruzinskou, Moldavskou a Ukrajinou Myslím si, že kooperácia pre Ukrajinu je veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o Gruzínsko, to dostalo prísľub možného e, pristúpenia e, k NATO, e, pokiaľ ide o bukurešťanský summit. Toto by sme mali zohľadňovať Ďalej mali by sme eh, mať eh, priority, pokiaľ ide o hrozby pre eh, Európsku úniu. Myslím, že takéto priority nebudú jednoduché. A mali by sme teda hovoriť o kybernetickej bezpečnosti, kybernetických hrozbách. A ďalej Terorizmus. Nemali by sme zabúdať na ďalší dôležitý aspekt. Propagandu. Ako môžeme chrániť Európanov pred masírvnými dezinformáciami a vymývaním mozgov. Ďakujem. Ďakujem, Sandra. A teraz náš kolega Balčitis z SND. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto zaujímavú prezentáciu. V prvom rade nespomenuli ste určité vnútorné výzvy, ktoré pred nami sú v EÚ. Všetci sme hovorili o solidarite, tá je dôležitá pre všetky členské štáty, ale vidíme eh, z tých aktuálnych udalostí, eh, že keď hlasujeme pri niektorých správach, že tam solidarita chýba. Nespomenuli si niektoré z hlavných faktorov, eh, ktorým je otázka energetiky. Minulý týždeň v Štrasburgu sme hlasovali proti takéto stratégii, ktorá by nám e, bola pomohla e, vyvážiť naše aktivity v tejto oblasti. A celkom prirodzene tento dokument obsahuje určité aspekty pretože jednoducho tam nebol záujem zmeniť určité aspekty kvôli ekonomickým záujmom. Spomenuli ste koherentnosť v krokoch EÚ. EÚ nie je e, vždy globálnym hráčom, ale je jasné z aktuálnej situácie, že sme rozdelení. A keď sa budeme zaoberať problémy, ktoré existujú pri jednotlivých členských štátoch, tak e, nebudeme takým globálnym aktérom, ako by sme si to želali. Naša bezpečnostná e, stratégia by mala e, sa tiež venovať týmto aspektom. Každý členský štát má určité e, volebné dni a aby sme počakli určité strategické prvky, musíme mm, aj príjmať trošku nepopulárne opatrenia. Pokiaľ Ide o budúcnosť, musíme mať na pamäti, že toto sa môže stať prekážkou pre naše strategické aj vonkajšie kroky. Ďakujem. Teraz má slovo pán, pán Orden. Uh, thank you very much, uh, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Vďaka za vašu správu. Nemal som zatiaľ príležitosť si ju študovať a eh, kompletne prečítať, ale už som sa s ňou zaoberal. Ide o to, aby sme našli úlohu pre EÚ vo všetkých týchto oblastiach. A treba nájsť teda pre Európsku úniu nejakú úlohu. Týka sa to aj spoločných e, e, záujmov ale e, samozrejme vy nespochybnujete niektoré z týchto e, predpokladov. Ako vnímate napríklad revitalizáciu na to, Spomínate na to, ale nie v tomto kontexte. A reakcia na mnohé z tých e, hrozieb, ktoré ste popísali, spadajú do pôsobnosti našich národných vlád. Samozrejme sú tu určité veci, kde musíme e, spolupracovať so spojencami, e, kde sú zahraničné prvky, ktoré treba zvážiť, ale mnohé z týchto otázok e, musia riešiť národné vlády. Takže pýtam sa, aké zaujímavé dodatočné prepojenia by tu mohli byť pre Európsku úniu. niektoré z civilných nástrojov k dispozícii pre, pre Európsku úniu. Spomenul si napríklad rozvojovú pomoc, ale opäť do akej miery e, tieto nástroje EÚ vlastne napomáhajú tomu správnemu cieľu. A potom ešte ďalší príklad, jeden, ktorý mi e, napadá hneď teraz. E, tým je veľká, veľký pakový eh, efekt, ktorý tu máme pri, u, u palestinských eh, palestinskej samozprávy pri riešení eh, konfliktu v tejto oblasti. My sme najväčším donorom pokiaľ ide o palestinskú samozprávu, ale nevyužívame, zdá sa, tieto možnosti Takže do akej miery eh, politiky EÚ eh, e eh, tiež zhoršujú situáciu? Potom máme celú otázku imigračnej otázky. A tie politiky, ktoré navrhuje EÚ, do akej miery sú magnetmi, ktoré zintenzívňujú problém, skôr než aby ho riešili. A keď hovoríte o cieľoch, treba podporovať e, imidž Európskej únie. E, myslím, že je e, dôležité zabrať sa tým, ako prekonávať tie hlavné hrozby a výzvy, na ktoré by sa mala Európska únia sústrediť a to efektívnejšie. A tiež by ma zaujímalo, keby ste povedali, že by sme mali žiadať, aby členské štáty Eh, lepšie financovali oblasť obrany. Ďakujem, kolegovia, prosím, snažte eh, medziť vaše príspevky naozaj na 3 minúty. Hvala lijepa. Ja želim... Ďakujem pekne. Chcem pogratulovať nášmu ospravodajcovi k tejto štúdii Naša stratégia si naozaj vyžaduje nutne zmenu. Teraz stojíme pred novou e, stratégiou. Otázne je, či budeme chcieť e, tu mať dobrú novú stratégiu. Prvým predpokladom preto je, aby sme definovali vzťahy EU e v rámci NATO, definovať naše vzťahy so všetkými americkými štátmi. To sú dve veci, ktoré, e, s ktorými sa často nestretávame v týchto dokumentoch EÚ a tie sú prepojené so vzťahmi z USA. E, často hovoríme o európskom pilieri e, v rámci NATO, ktorý však neexistuje za to je iba jeden pilier a to je pilier USA. A potom je 21 malých pilierov. A je ilúziou hovoriť o európskom pilieri v rámci NATO. Druhý problém sa týka skutočnosti, že by sme mali konať komplementárne na toto je zvláštne, pretože Európska únia e, teda aj členské štáty sú členmi NATO, takže oni by mali byť komplementárni sami k sebe. To je absurdné. A chcem sa spýtať, pokiaľ ide o vzťahy EÚ e a USA a pozíciu Európskej únie v rámci NATO. E, toto by sa malo lepšie definovať v novej stratégii. Ďakujem. Losing, please. Pani Losing. Ďakujem pekne. V súvislosti s scenármi ohrozenia ste hovorili o, o organizovanom zločine to je e, dosť nepolitický aspekt a boj proti všetkým druhom e, zločinu je klasickou úlohou policie. Ja tu vidím e, jednu líniu prepojenia vonkajšej a vnútornej bezpečnosti a možno aj stieranie jednotlivých druhov úloh a to môže viesť aj k odličným eh, eh, interpretáciám bezpečnostnej klauzuly. Preto sa vás chcem spýtať, vnímate to tiež tak, že je tu takéto ohrozenie eh, potierania rozdielov medzi policajnými a vojenskými úlohami, do akej miery to vidíte ako ťažkosť, pokiaľ ide o demokratické aspekty, dielba moci a podobne. Takéto aspekty sú predsa veľmi dôležité pre udržanie demokracie. Potom mám tiež jednu otázku týkajúcu sa e, priestoru susedstva. V e, štúdii sa viackrát e, žiada, aby sa Európa sústredila na región susedstva. Tu kolegovia a kolegyne tiež spomenuli viacero otázok. A potom tu máme úlohu Ruska, Logickým e, dôsledkom tu e, vyplýva e, vyplývajú tiež konkrétne veci a teda v príslušnej kapitole to popisujete dosť vágne, ako teda vidíte dôsledky zainteresovania z teda vojensko-politickej oblasti, teda vojensko-politického pohľadu. A pokiaľ ide o politiky teda dohody susedstva. Nemyslíte si, že e, e, takéto vojensko-politické zainteresovania vedú skôr k problémom, než e, k nejakým riešeniam, ako to vidíte? A potom e, výdavky e, na zbrojenie. V našich diskusiách e, sa hovorí o významnom znižovaní e, týchto výdavkov, e, čo má predstavovať e, veľkú hrozbu. E, ak teraz správne interpretujeme tieto čísla, myslím, že nemôžeme hovoriť o e, silno znižujúcich sa výdavkoch na zbrojenie, keď sa pozrieme napríklad na e, výdavky roku 2000 a porovnáme ich s e, rokmi 2013, to je naozaj, naozaj nie veľmi významné znižovanie. Ako to teda interpretujete, ako interpretujete vy tieto čísla? Ďakujem. Teraz má slovo pán Káver. Ďakujem, pán predseda. Pre mňa je toto viac o ambicioznejšej bezpečnostnej e, politike, o viac Európy. Ja som bol e, volený e, do Európskeho parlamentu minulý rok a som prekvapený, že dostávame viac a viac Európy, menej a menej členských štátov. To je ironické Teraz sme tu mali práve v mojej krajine eh, kampaň eh, za národné referendum, máme tu NSS eh, a všelijaké revízie politík a bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch a nie je to ironické, že vlastne posilňovanie tohto môže ohroziť globálnu aj európsku bezpečnosť? Hovorili ste o viacerých pilieroch NATO, pilar, e, e, pilier USA, Európy, ale pokiaľ viem, NATO nemá žiadne e, piliere. V článku 5 NATO sa to spomína, pozostáva zo suverených štátov. Takže členovia NATO by mali rozhodnúť, v akých konfliktných zónach chcú byť zainteresovaní, vychádzať zo svojich národných záujmov. Takže chcete tu vytvoriť nejakú strategickú európsku politiku v tejto oblasti. Ja si myslím, že to by bolo na škodu eh, členských štátov. Ďakujem. Tu nekelám. Myslím, že ste urobili naozaj veľmi dôležitý výskum Prešlo 12 rokov od eh, poslednej bezpečnostnej stratégie, v eh, ktorej sa eh, hovorilo, ako ste citovali, že Európa nikdy neprosperovala viac, nebola bezpečnejším miestom a tak ďalej. No ale to bolo pred 12 rokmi. Odtedy sa toho veľa narušilo. A my samozrejme potrebujeme jasnú strategickú víziu. Problémom teraz je, že ešte stále zaostávame v reakciách na túto novú situáciu a chýba nám tu aj jednota. Ja e, sa trošku obávam návrhov, ktoré ste prezentovali na strane 44, ako reagovať na nové Rusko Začne to tak, že asertívnejšia e, politika Ruska e, prinesla so sebou vážne problémy a toto je dodatočné nebezpečenstvo, ktorému čelí Európa a e, v závere sa spomína, že nová bezpečná stratégia musí chápať strategickú víziu, ktorú prezentuje Rusko a ponúka teda alternatívnu víziu to sú mm, také teoretické návrhy, ale pochybujem, či majú nejakú praktickú hodnotu. sa, snažili sme sa však e, v našom uznesení, e, pokiaľ ide vzťahy Rúska a EÚ, e, týmito témami zaoberať. Potrebujeme samozrejme lepšiu, presnejšiu definíciu toho, čo očakávame od e, našich partnerstiev, obzvlášť pokiaľ ide o časť e, kybernetických technológií, ohrazovania kritickej infraštruktúry a podobných otázok. To je veľmi e, presvedčivé a presné Samozrejme zaznelo, že e, čo musíme viac e, zdôrazňovať je kooperácia z NATO. A potom ďalšia vec, ktorá pre mňa trošku e, pochybná, je tá časť týkajúca sa Iránu. Nemôžem súhlasiť so záverom, že iba rokovania pomohli zmeniť situáciu, čo viedlo k zmrazeniu rozvojových, e, vývojových program, programov vývoja a výskumu. E, to nič tomu nenasvedčuje. Ešte stále e, nemáme nejakú možnosť skutočnej kontroly toho, čo sa deje v Iráne. Ďakujem, Tune. A teraz náš kolega Boris Zala. Ďakujem pekne. Mám dve otázky. Jedna týkajúca strategického partnerstva. Vítam to, že pán Antony spomenul eh, strategické partnerstvo, pretože po skúsenostiach a nie veľmi pozitívnych skúsenostiach eh, eh, z expanzionizmu pána Putina musíme prehodnotiť celý tento problém. A ja myslím, že to je veľmi dôležitý problém, pretože Keď eh, tu vnímame teraz strategické partnerstvo, eh, v tejto súvislosti tu musíme spomenúť naše cieľa, naše ciele, naše hodnoty. Nie je to teoretická kategória, je to niečo, čo môžeme naplňať eh, skutočnými nástrojmi a cieľmi, ktoré máme. A myslím, že by sme sa mali sústrediť ako Európska únia v strategickom partnerstve Eh, pre jednotlivé krajiny nie len eh, teda mm, pokiaľ ide o naše hodnoty, ale mali by sme aj šíriť naše myšlienky a geopolitické záujmy Európskej únie. Keď napríklad spomínam eh, ju, Južnú Afriku v regióne pod Saharou, je veľmi dôležité toto zainteresovať ostatné krajiny v, na juhu Afriky. A potom Máme e, tu región Severnej, Strednej e, Ameriky, teda Afriky, pardon, a potrebujeme tu takto obnoviť e, tieto naše smerovania. A potom Napríklad naše vzťahy e, s Amerikou považujeme za niečo samostatné, ale nie je to e, e, samozrejme, nie je to dané. Naša spolupráca s Spojenými štátmi na globálnej úrovni na nej sa musí pracovať. A súhlasím s kolegami, ktorí povedali, že NATO je organizácia na jednom pilieri. To je pravda, pretože ak e, krajiny, ktoré susedia s Ruskom, baltské krajiny, Rumunsko a tak ďalej, keď žiadajú o pomoc, žiadajú o vojakov a e, zbranie e, USA, nežiadajú o toto od, ani od Európskej únie, ani od Veľkej Británie, ani od Francúzska. Takže toto je strategickou výzvou pre nás a musíme prehodnotiť túto novú pozíciu Eh, ktorá vyvstala mm, v dôsledku krokov Ruska. Ďakujem pekne. Pán Zala, a teraz eh, by som chcel dať slovo nášmu kolegovi Jurekovi. Eh, Ďakujem za prácu, ktorú Państwo vykonali. Pytanie. Ďakujem za vašu veľmi dobrodenú prácu, veľmi dôležitú štúdiu. Spomenuli ste veľmi veľa kľúčových otázok Najprv by som chcel spomenúť to, že je naozaj dôležité, aby e, Európska únia e, konala zodpovedne, pokiaľ ide o budúcu stratégiu. Nezávislým prvkom tam je však e, solidarita voči krajinám, ktorých teritoriálna integrita je najsilnejšie ohrozená. A preto Európska únia by e, sa mala e, zodpovedne voči týmto krajinám správať. Sú to krajiny v našom e, úzkom susedstve a nemali by sme až tak veľmi doďaleka pozerať na nejaké vojenské alebo paravojenské operácie, ktoré by mali zabezpečiť našu globálnu prítomnosť, aby sme tam zabezpečili našu povesť. Mali by sme sa naozaj sústrediť na tie najhlavnejšie otázky Vojna na Ukrajine pokračuje stále dlhšie a dlhšie a tým naša bezpečnosť je viac a viac ohrozená. Napätie sa tam posilňuje a čím e, silnejšie to tak je, tým je zrejmejšie, že e, násilie v 21. storočí sa e, stalo opäť nástrojom zahraničnej politiky a preto by sme mali mať na pamäti, čo, e, že to je najväčším ohrozením pre e, poriadok. A pokiaľ ide o kroky Ruska v nejakej krajine, e, ktorá je súčasťou NATO, tam by sme mali reagovať. A potom budeme stať pred voľbou buď vojna, alebo alebo úplne podrieme vlastne e, základ pre našu bezpečnosť na to. Máme veľa druhov konfliktov. Pri všetkých týchto konfliktoch však tu máme vlády, ktoré sú aktérmi a veľmi často e, to predstavuje ohrozenie pre svetový poriadok a podporuje to nestabilitu. To nám musí byť jasné. A potom ešte ďalšia téma, ktorú by sme mali spomenúť, je tu obrovské riziko, e, že by mohlo dôjsť k e, eskalácii krokov Ruska na východe e, Ukrajiny. Potom by sme si naozaj mali premyslieť našu reakciu, politickú reakciu, ktorá by obnovila regionálnu bezpečnosť, pretože na tom naozaj závisí naša schopnosť. Musíme predvídať, pripraviť svoje reakcie a uvedomiť si, že tieto udalosti si budú vyžadovať našu reakciu. Najprimeranejšou reakciou by malo byť otvoriť dvere Gruzínsku a otvoriť dvere do NATO. A potom ešte ďalšia téma, treba eh, definovať eh, funkciu Severoatlantickej zmluvy patrí k nemu väčšina členských štátov eh, Európskej únie. Tiež eh, sa treba zabrať aj zodpovednosťou členských štátov za to, aby táto eh, dohoda naozaj fungovala. Ďakujem, pán predseda. Otázka ohľadne neúspechu európskej stratégie susedstva je pravdou, lebo máme tú vojnu, či sa nám to páči, alebo nie, máme vojnu v Európe a keď sme, už bolo jasné, že keď sme uznali Kosovo a rozširovanie NATO, tak toto nové rozloženie e, síl nás vedie nielen k studenej, ale aj k veľmi horúcej vojne. A e, je veľmi znepokojujúce to, čo sa oznamuje USA. Oznámili, že e, umiestnia 1200 bojovníkov, v baltických krajinách, prípadne Poľsku a Rumunsku. A Rusko na to oznámilo, že rozmiestni v Kaliningrade Iskandery. To sú taktické zbranie, ktoré môžu niesť rôzne hlavice vrátane jadrových. A vidíme, že sa vzdialujeme od toho, čo sme sa snažili e, vybudovať, teda mier. A Rusi už povedali, že v Bielorusko nasadia leteckú brigádu. Veľa sa hovorí o propagande. Áno, ja som novinár a viem veľmi dobre, čo je to propaganda. A My robíme propagandu a iní robia propagandu. E, e aká je pravda, keď pozeráte správu CNN, a tak potom máme 3 milióny ľudí to pozerajú a ruskú správu pozerá 300 miliónov ľudí. To povedala Hillary e, e, Clinton. Ale ja chcem počúvať aj CNN, aj Russia Today. Um, asymetrická vojna, to je vojna novej generácie, výmysel USA. Kto to urobil prvý? Čo bolo prvé, vajce alebo sliepka? Ja by som bol rád, keby sme mali Európsku úniu, ktorá by bola viac Európov e e a nie EE USA. Lebo inak dôjdeme k porážke našej bezpečnosti. Thank you very much. Now still at the podium, Mr. Khan please. Ďakujem. Ešte e, pán Kán. Ďakujem za vašu vynikajúcu správu, samozrejme. Pokiaľ ide o našu prioritu boja proti terorizmu, čo sa zdá, že tu e, spomínate, je, že je tu redukcia, e, pokiaľ ide o e, aj útoky, aj zatýkanie. Je tu takéto, či sa to naozaj takýto trend, pokiaľ ide o redukciu? A čo môžeme urobiť na to, aby sme bojovali proti tomuto trendu rýchlejšie? A potom, pokiaľ ide o bezpilotné lietadlá, vieme o ich vojenskom používaní a civilnom používaní aké sú tam rizika a výzvy, aj pokiaľ ide o e, privátnu sféru, o bezpečnosť. Takže pokiaľ ide o ich používanie aj vrátane tých vojenských, treba, aby e, sa tam zabezpečil súlad s medzinárodným právom. A hrozba tejto technológie je, že by e, tieto technológie vlastne e, spadali do rúk e, neštátnych aktérov. A ako zabezpečiť, aby sa nevyužívali nesprávnym spôsobom? Ďakujem, pán Kán. Ešte ja položím stručne poslednú odpoveď. Nespomenuli ste toho veľa o rozpočte, o financovaní. Vieme, aká je obálka napríklad v eh, rok 2016, zvyšujú sa tam platby v eh, návrhu pre 2016. Ako vnímate tento prvok, lebo to je prepojené tiež s dôveryhodnosťou eh, našej politiky v tejto oblasti. Ďakujem, nech sa páči, máte slovo. Okay, thank you. Of course, I won't try to answer every question individually, but um, I, I will. Ďakujem. Budem sa snažiť zareagovať na to e, najhlavnejšie. Poďme mm, začať tým, že či táto správa volá po silnejšej Európe alebo nie. Správa hovorí o tom, že musíme maximalizovať účinnosť, hoci to sme už urobili, a rovnako musíme identifikovať tie oblasti, kde Európska únia môže poskytnúť nejakú pridanú hodnotu. To je hlavné posolstvo mojej správy, nič iné. Ak sa teraz pozrieme na vzťahy z NATO a na všetky otázky, ktoré okolo toho vyvstali, tak možno, že tu urobíme ešte jeden krok späť. To, čo sme zažili v poslednom jednom alebo dvoch rokoch, je že poriadok, ktorý sme sa snažili nastoliť po ukončení studenej vojny sa otriasol v základoch spolu so všetkými dohodami a procesmi. Toto všetko sa v priebehu štyroch mesiacov od základov otriaslo. Niektoré myšlienky, ktoré tu boli reprezentované ako veľké úspechy tohto usporiadania, napríklad demilitarizácia európskej bezpečnosti z tých úrovní, ktoré dosahovala počas studenej války, sa te, vojny sa teraz prezentujú ako e, zlyhania. A teda otázka tu stojí, ako môžeme začať opätovne budovať spoločné bezpečné usporiadanie Európy. To je dôležitá dlhodobá otázka. Zároveň si vyžaduje, aby sme mali aj nejaký vzťah s Ruskom. Rusko musí byť nejakým spôsobom zapojené do tohto procesu, či nech je už záverečný výsledok akýkoľvek. Ak príjmeme predpoklad, že súčasné bezpečnostné usporiadanie sa už nevyvíja, čo máme robiť? Musíme si uvedomiť, že na to je kľúčovým E, partnerom e, rámec pre európsku bezpečnosť, kde koordinujeme naše vojenské záležitosti na transatlantickom základe, ktorý potrebujeme. Nie je to teda nič, čo by ovplyvňovalo účinnosť činnosti NATO v rámci EÚ. Musíme si uvedomiť, že všetky tieto zásady musíme rešpektovať. Sú to sľuby, ktoré prijali šéfovia štátov a vlád a my sa ich musíme držať. To však nie je všetko. My okrem toho potrebujeme zhodnotiť transatlantické vzťahy tak, aby sme mohli e, členiť tým iným narratívam. Európske bezpečnostné usporiadanie je ohrozené a v rámci NATO členské štáty EÚ, naši spojenci a ďalšie krajiny pokračujú v tom, že sa snažia vytvoriť také bezpečnostné usporiadanie, v ktoré sme dúfali. Dúfajme teda, že aj Rusko sa k tomu pripojí. No a tým sa dostávame k otázke susedstva. Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby sme politiku E, susedstva e, v tejto situácii vzali do úvahy. To už bolo povedané. Nemôžeme to však oddeliť od úvah o dopadoch politiky susedstva na vzťahy s Ruskom a musíme brať do úvahy to, čo môže Rusko urobiť, pretože Rusko má k dispozícii mnoho nástrojov, preukázalo, že má veľké možnosti, a môže e, sa zachovať rôznorodo a to znamená, že vývoj politiky susedstva súvisí nevyhnutne s diskusiou o našich vzťahoch s Ruskom. A my to musíme brať do úvahy. Nemôžeme to vnímať ako dve oddelené reality. A pozrieme sa teraz na to oddelenie bezpečnostných problémov, problémov presadzovania práva a vojensko-politické problémy. Táto, toto oddelenie a táto spoločná bezpečnosť, myslím si, že tam e, sa vyskytuje mnoho príkladov, ktoré poukazujú na to, že problémy s presadzovaním práva už nie je možné chápať iba ako policajné záležitosti. Kybernetická bezpečnosť je možno tým najlepším e, príkladom. Buď teda to budeme koncepovať takto jednoznačne, ak to, ak to nebudeme vnímať jednoznačne, tak pochopíte, v čom spočíva podstata kybernetických útokov. Bez takéhoto partnerstva to bude všetko oveľa zložitejšie. Ak sa pozrieme na to, čo sa bohužiaľ stalo tendenciou v mnohých členských štátoch, a síce rastúci výskyt trestej činnosti za pomoci zbraní, to znamená, že individuálni páchatelia sa často uchylujú k násiliu, No a v mnohých prípadoch, keď hovoríte so zástupcami polície, tak zistíte, že to súvisí s obávami o bezpečnosť v takých oblastiach ako napríklad Západný Balkán, kde je ešte stále značný arzenál zbraní. Okrem toho ešte tu máme obavy súvisiace s tými sadami zbraní, ktoré je dokonca možné kúpiť na internete. To všetko musíme riešiť, lebo je to na programe dňa. A keď sa pozrieme, čo sa deje za našimi hranicami, ja vôbec nechcem byť na, poprach, na poplach, ale v tejto chvíli zažívame konflikty v susedných krajinách. A teda musíme len dúfať, že to nebude mať bezprostredný dopad na nás. Pozrime sa na to, čo sa deje na Ukrajine a na Blízkom východe. My nemôžeme byť na poplach, ale a nemôžeme e, byť ani príliš spokojní a nemôžeme e, sa upokojovať, pretože v tejto chvíli je situácia taká, že priamy dopad na nás je relatívne malý. Samozrejme, že dochádza k tragickým udalostiam, ako boli útoky v Paríži, v Kodani a inde, ale na celoeurópskej perspektíve je to všetko zvládnutelné. Máme skúsenosť z roku 2001, keď takéto udalosti nás viedli ku krokom, ktoré sa ukázali v spätne ako kontraproduktívne. Aj to by sme teda mali mať na zreteli, keď sa rozhodujeme pre prijatie nejakých krokov. To znamená, že nemôžeme byť kľudní a spokojní. My musíme zároveň koncipovať nejakú reakciu a musíme sa vyhnúť tomu, aby naša bezprostredná reakcia na šokové udalosti sa následne ukázala ako kontraproduktívna. Pokiaľ ide o vojenské výdavky, tak už ako som povedal, všetci spojenci na to by mali e, dvoje sľuby rešpektovať. A keď sa pozriete na údaje, ktoré zverejňujeme každý rok, tak zistíte, že je tu priamy súvis medzi zmenami vo vojenských výdavkoch a blízkym vzťahom k Rusku. A to sa netýka iba spojencov NATO, ale aj Ukrajiny. A teraz v týchto dramatických e, hospodárskych problémoch Ukrajina navýšila svoje e, výdavky na zbrojenie. A keď sa pozriete na celkovú výšku vojenských výdavkov, tak zistíte, že je viac menej stabilná. Existujú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, ktoré by sme mali vzájať do úvahy, pretože rozličné časti sveta reagujú na hrozby, ktoré, ktorým musia čeliť rôznym spôsobom. Ale ja osobne sa nazdávam, že tu nejde o objem prostriedkov, ktoré do zbraní investujeme, ale o spôsob, akým to investujeme. Rusko zvyšovalo svoje výdavky na zbranie od roku 1999 každý rok, to znamená každý rok za 15 rokov dochádzalo k navyšovaniu vojenských výdavkov. No, v posledných rokoch toto zvýšenie bolo významné, pokiaľ ide o vzťah k HDP. No a po 15 rokoch výdavky Ruska na vojenské ciele zodpovedajú zhruba výdavkom Nemecka a snažia sa udržať jadrové zariadenia, strategické, nestrategické zbranie plus e, ochranu svojho obrovského územia a operácií, na ktorých sa teraz zúčastňujú. Takže e, ide to o to, že my Nejde o to, že e, investujeme do obrany málo, ale ide o to, aby sme ich investovali rozumne. Anthony, if e, there aren't any e, more comments. Ďakujem, pán Antony. Ak tu nie sú ďalšie komentáre, tak sa chcem poďakovať za prezentáciu štúdie. No a ďakujem aj vašim kolegom, prosím. E, tlmočte im naše poďakovanie, teda inštitúciám v Londýne aj v Paríži Myslím si, že to je veľmi významný príspevok k našej práci a je to aj dobrý vstup do nášho nasledujúceho zasadnutia, kde bude medzi nami pani vysoká predstaviteľka pani Mogherini, ktorá nám načetne novú európsku bezpečnostnú stratégiu. Samozrejme, my si uvedomujeme, do akej miery sa prostredie od roku 2008 zmenilo, No a to si vyžaduje nový prístup. Na stovke strán ste nám poskytli skutočne veľmi dobré návody, ako k týmto hrozbám pristupovať. Ďakujem. Podvýbor CD e, bude zasadať dnes popoludní. Začneme s ťahmi s Ukrajinou a implementáciou